parce okay. que sur l'anglais, Bien, mes chers collègues. Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali našu dnešnú schôdzu. Nous avons exceptionnellement une réunion... Výnimočne tu máme stretnutie rozpočtového výboru, ktoré trvá iba pol dňa. Máme nabitý program, takže budeme musieť maximálne využiť tento čas. Musíme pracovať v tejto sále, ktorá je skôr určená na medziinštitucionálne stretnutia alebo trialógy. Nie je to ideálne, ale urobíme maximum. Dostali ste návrh e, dnešného programu. Oznamujem hneď, že so súhlasom spravodajca pána Bogeho, ktorý sa k nám ešte pridá, bod 9 a 10 programu budú presunuté je to Lisabonský balík, balík BG, kde, hovorili sme to už naposledy, môžeme užitočne diskutovať až vtedy, keď budeme mať posledné detaily, ktoré čakáme zo strany našej právnej služby, ktorá pracuje, ktorá už e, reagovala na stanovisko, ktoré žiadal predseda parlamentu a konferencia predsedov. Sú tam dodatočné body, ktoré sme požadovali v mene rozpočtového výboru. Teraz sa to práve skúma. Právna služba tu je medzi nami. Vítam ich, pracujú dobre. A môžeme o tom potom hovoriť neskôr. Ďalšie body programu zostávajú zvrchované, takže možno nie v tom poradí, ako to bolo naplánované, pretože viacerí kolegovia, spravodajcovia alebo osobnosti, ktoré boli pozvané, aby sa zúčastnili na diskusiách o určitých bodoch. By som navrhoval um, nejaké zmeny pokiaľ ide o oznámenia predsedu, tak tie sú spojené s týmto programom. Na teda jednej strane tu máme koordinátorov skupín, ktorí sa stretli minulý týždeň, sa rozhodli, že budú revidovať uh, program rozpočtového procesu 2012 vzhľadom na harmonogram, ktorý prijal rozšírené predsedníctvo. Klaus Vele, generálny tajomník, bude medzi nami. Takže rozšírené predsedníctvo chce prijať tieto návrhy odhadov a rozpočtov v pondelok 7. marca, teda na budúci týždeň. A koordinátori sa rozhodli, že navrhnú generálnom tajomníkovi, aby pripravil prezentáciu týchto návrhov, e, odhadov rozpočtov počas budúceho stretnutia koordinátorov, ktoré sa uskutoční 9. marca v Štrásburgu aby sme mali prvé diskusie o návrhoch rozpočtoch pána Ferdaneša stále za prítomnosti generálneho tajomníka počas nášho stretnutia rozpočtového výboru 15. a 16. marca. To nám umožní, alebo umožnilo by to hlasovať v plenárke v, pardon, hlasovanie vo výbore na mimoriadnom stretnutí 24. marca popoludní a predkladanie pozmenujúcich návrhov bude 17. marca, čo umožní hlasovať o správe v plenárke v apríli. Takže to je e, mm, čas, aby sa Európska komisia oboznámila s týmto projektom, návrhom rozpočtu 2012, ktorý, ako pripomínam, je jedným rozpočtom pre všetky inštitúcie, ktoré pre, predkladá komisia a časť e, rozpočtu parlamentu. Tu komisia potrebuje odhady, ktoré, o ktorých budeme hlasovať. Pokiaľ ide o ostatné oznámenia, teda spôsob, akým budeme dnes do poludnia pracovať, pán Alvaro, ktorý je tieňový spravodajca e, liberálov príde až o 11. A teda navrhujem, aby sme odložili hlasovanie o usmerneniach k rozpočtu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tú časť pána Ferdaneša, až eh, na 11. alebo po 11. máme eh, teda súhlas zo strany Frančesky, pán Fernández tiež súhlasí s takouto dohodou. Salvador chce... Prepačte. Jose Manuel sa chce vyjadriť. Merci, monsieur le... A, ďakujem pekne, pán predseda. Mám informácie o tom, že rošené predsedníctvo v pondelok 7. nepríjme odhady rozpočtu, ale e, vydá mandát pre tieto odhady. To znamená, že nebudú hlasovať o odhadoch pred prijatím usmernení v plenárke, ako by sme to my chceli. Je to taká, také drobné upresnenie. Také indikatívne. Salvador? I would like just to, to remind everybody Chcel by som vám všetkým len uh, pripomenúť, že koordinátori venovali množstvo času potrebe zamerať sa pri hlasovaní na to, aby sa, aby sa koordinátori včas, v predstihu informovali, kedy sa bude e, hlasovací čas navrhovať. Napríklad pri takýchto štvrtkových zasadnutiach nemajú to Eh, ľahké koordinátori získať dosť eh, poslancov, aby sa hlasovalo. Ide o uľahčenie nášho života. Merci, Salvador. Ďakujem, Salvador. Myslím, že túto obavu vzdielajú nielen všetci koordinátori, ale aj všetci naši kolegovia. Máme schôdzu, ktorá trvá iba pol dňa. Zvyčajne, keď máme dva pol dne, tak počas hlasovania to je druhé, ten druhý poldeň, teda ráno o 9. Teraz je to komplikovanejšie, niektorí žiadali, aby sa hlasovalo o 11. Takže snažím sa vyhovieť všetkým podľa toho, čo si želá spravodajca a, a tieňoví spravodajcovia, ale e, princíp, e, ktorý predstavil Salvatore, je samozrejme dôležitý. Takže pokračujem v, v tých zmenách. Náš kolega eh, požiadal, aby bod hm, pani Jensen eh, bol hm, prejednávaný skôr a teda pred 11. budeme hovoriť aj o prevodoch eh, Európskej diplomatickej služby, aby sme využili prítomnosť jedného z riaditeľov. Pripomínam, že podpredseda Martinez Martinez a pán Pottering prídu o pol 11. a predstavia návrh k, európskemu, eh, k Domu európskej histórie. Máme tu návrh C2 eh, na transfery E, ide o financovanie prípravných e, krokov v tomto projekte. Niektoré skupiny majú otázky k tomuto bodu a dali nám to na vedomie, že by chceli, aby hlasovanie o transfere bolo presunuté, až kým sa nedajú odpovede na ich otázky. Využijeme prítomnosť e, pána Martinesa Martinesa a pána Potteringa, aby mohli položiť tieto otázky. Ešte vám musím povedať, že k mandátu na kroky Európskej investičnej banky mimo EÚ. Spomínate si, že počas nášho stretnutia 27. januára sme prijali s veľkou väčšinou, schválili správu o tomto mandáte a na tomto základe s niekoľkými drobnými zmenami, ktoré sú potrebné vzhľadom na to, čo sa teraz deje na juhu Stredomoria. Plenárka schválila v prvom čítaní stanovisko parlamentu počas hlasovania 17. februára. Toto stanovisko je novým mandátom na rokovanie parlamentu a jeho delegácia je zložená z, so spravodajcov a tieňových spravodajcov. Čo najskôr, vzhľadom na na vysvetlenia, ktoré sa začali 28. februára a pokračujú. Tento rokovací tým bude mať formálny trialog s dvomi ostatnými inštitúciami na primeranej úrovni, aby pripravili rokovanie o teda druhom čítaní. Formát tohto trialógu bude rešpektovať ustanovenia spoločného vyhlásenia o praktických dohodách procesu spolurozhodovania podľa článku 70 nariadenia o postupoch. To bola správa Ivo Kalfin. Ak nie sú pripomienky či komentáre, tak disponibilné jazyky sú v Kobu News. Toto stretnutie sa vysiela, máte informácie z toho zvyčajného charakteru mm, z tohto ročného obdobia uplatňovania rozpočtu 2010. Eh, pokiaľ ide o zápisnicu, zo predošlého stretnutia 26. a 27. januára, to je náš bod číslo 3, ak nie sú pripomienky, tak považujeme túto za schválenú do konca stretnutia a môžeme prejsť priamo k bodu číslo 4 dnešného programu a to je príprava rozpočtu na rok 2012 a slovo dávam hneď Franceske Balzani, našej spravodajkyni. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ako som už bola povedala na našej poslednej schôdzke, návrh dnešného uznesenia, ktoré predkladám a ktoré môžete naštudovať. už v ňom som sa snažila podčiarknúť celkom jasne, čo my môžeme predložiť ako naše priority v rámci stratégii na rok 2020. Stratégia roku 2020 je vlastne srdcom akejkoľvek činnosti, ktorú my ako parlament budeme vykonávať. A to v úzkej synergii so silným úsilím o konvergenciu s národnými rozpočtami. Je to stratégia veľmi komplexná a široká. Myslím si však, že má veľmi presné presný ústredný bod a to je v tomto okamžiku, ako je tento, veľmi dôležité. Srdcom stratégie je viac práce a práce lepšej kvality v celej Európe. A to celkom špecifickým spôsobom. To znamená viac práce vďaka väčším investíciám. A to sú tie kľúčové slova. Lepšia práca, viac investície, viac investícií do Európy. Nuž, to sú slova, ktoré nám musia pomôcť pri zostávaní našeho európskeho rozpočtu. Už aj preto, aby sme e, skonkrétnili pridanú hodnotu rozpočtu, to je taká nosná hodnota našeho úsilia. A práve okolo týchto dvoch kľúčových slov, hlavne okolo témy investícií, sa musia sústrediť konvergentné snahy národných rozpočtov. Investície sú témou osobitne chulostivo, hlavne v období e, šetrenia, pretože investície pohľcujú obrovské e, finančné energie, ktoré sa ťažko e, hľadajú v takomto krízovom období. Je to však súčasne jediný, jediná možnosť, ako odštartovať rast. A je to tiež trend, na ktorom vnútroštátne európske rozpočty môžu dospieť k rôznej akcii, čiže náš rozpočet na rok 2012 podľa mňa musí urobiť prvý dôležitý krok a to celkom špeciálnym smerom, smerom k rozpočtu, ktorý bude hlavne chceť vytvoriť udržateľné stratégie na strednodobú a dlhodobú dobu, čiže nie krátkodobé stratégie. A tu sa musí vychádzať z týchto dvoch silných tém. V rámci stratégie roku 2020 ktorej sa už hlasovalo, a to vo Štras- v Štrasburgu, tak tam sme my ako parlament zdôraznili veľké záujmové oblasti a bohatosť tejto stratégie. V rámci toho sú e, e, vlajkové iniciatívy, ktoré majú veľký potenciál. Myslím si, že všetky sa, všetci sa sústredujú práve na tieto body. Viac práce, viac investícií. Hlavná je to stratégia pre novú priemyslovú politiku, nové schopnosti pracovné pre tému mladých, pretože tu máme veľmi súrnu tému nezamestnanosť mladých. To všetko sú e, ústredné iniciatívy stratégie 2020 tie lepšie než čokoľvek iné dokážu vyjadriť obrovskú podporu práve téme práce a kvalitnejšej práce je to tiež nástroj pre lepšie sociálne začlenenie. Tak takisto môžeme konkrétne vyjadriť princípy solidarity, na ktorých stojí naše spoločenstvo. Už som e, zdôraznila aj ďalšiu dôležitú tému, podľa mňa dôležitú v tom našom rozpočte, hlavne pre rok 2012, pretože končí finančný končí jedno finančné obdobie a tým pádom táto téma je ešte dôležitejšie. A to je téma flexibility v roku 2012, myslím si, čo je posledný šiestý rok sedemročného obdobia, sedemročného programu, by sme mo- m- m- mohli realistickejšie použiť práve flexibilitu. Článok 37 inštit- interinstitucionálnej dohody nám umožňuje 5 e, tejto flexibility. Myslím si, že naozaj by sme mali plne využiť túto možnosť. Ale aj ostatné mechanizmy flexibility, ktoré sú tam e, zakotvené, budú dôležité pre nástroje, ktorými budeme potom realizovať, realizovať naše politiky. Musíme ich priamo využiť. Máme rôzne nástroje a tu sa môže tento nástroj pružnosti plne realizovať. Máme naozaj nástroje na to, aby sme mohli posúdiť, čo v minulosti fungovalo a čo nefungovalo v tom končiacom období. Čiže môžeme naozaj vytvoriť nový program e, účinnejším spôsobom. A ďalšia téma, o ktorej sme e, intenzívne diskutovali, to sú negatívne priority. Myslím si, že to je téma, ktorá musí zostať na stole a treba o nej diskutovať. Medzi tým sme začali e, stretnutia s špecializovanými výbormi a snažili sme sa od nich získať presnejšie označenie sektoriálnych priorít s tým, že sa snažíme dospieť s nimi k vypracovaniu rozpočtu, ktorý bude užitočný pre stratégiu roku 2020, ktorá by smerovala k väčšej zamestnanosti v Európe a ku kvalitnejšej práci v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pani spravodajkyňa, a ďakujem za váš vynikajúci dokument. Jasný, stručný a presný. Giorgio Lavia požiadalo slovo. Grazie, prezidente, per avermi anche Ďakujem, pán predseda. Volám sa síce Giovanni, vy ste mi dali meno iné, ale problém to nie je v podstate. Ďakujem kolegyni Balzani za vzácnú prácu, ktorú vykonala a za úsilie, ktoré vynaložila na to, aby rozpočet na rok 2012 bol zapojený do, rámci stra- do rámca stratégie 2020, čiže do strategického procesu, ktorý bol už týmto parlamentom odsúhlasený a ktorý teraz musí sledovať ďalšie dôsledné kroky, predovšetkým e, zladenie ročného rozpočtu s prioritami, ktoré Európsky parlament sám sebe vytýčil. Musím povedať, že tento dokument nám poslúži k hlasovaniu v parlamente a tento dokument označí priority pre parlament priority, ktoré bude parlament sledovať v následovných obdobiach. Musíme sa preto snažiť, aby sme tu mali aj presnejšie pokyny, aby sme eh, upresnili parlamentné priority. Tieto flagship initiatives, teda vlajkové aktivity, už odkaze na rok 2020, to sú celkom priateľné aktivity. Ale v rozpočte podľa želania mnohých bude rozpočtom šetrivým, musíme sústrediť naše zdroje. Ťažko si totiž možno myslieť, že budeme mať možnosť predložiť široké spektrum prioritných iniciatív, keď nakoniec k dispozícii budeme mať len veľmi šetrný rozpočet. Takže činnosti budú naozaj veľmi obmedzené. Na druhej strane veľmi priaznivo vidím metódu, pomocou ktorej sa do práce zapájajú aj špecializované výbory. Je to metóda, ktorá umožňuje aj sústredenie zdrojov a umožňuje aj vytýčenie nevyhnutných eh, priorít teda využitie tých malých zdrojov, ktoré máme. Je s nimi treba hospodáriť čo najlepšie a zapojenie špecializovaných výborov určite bude dobrým príspevkom k tomu, aby sme tie zdroje, ktoré budeme mať, mohli sme ich aj dobre využiť. Ešte niekoľko ďalších odkazov na hospodárske riadenie správovanie vecí e, ekonomického charakteru. No už je to prvý rok, kedy budeme mať túto formulku, ktorú budeme používať e, vo vnútroštátnych rozpočtoch. Budeme sa snažiť mať pod kontrolou tento proces, hoci musím povedať, že štruktúra európskeho rozpočtu dnes nie je práve najvhodnejšia. A preto, aby tento systém mohol byť úplne e, účinný, je dôležité, aby aj tu bolo pod tu sa vyvinulo v budúcich mesiacoch veľké úsilie. Giovanni. Ďakujem, milý Giovanni. A teda po tomto vynikajúcom mm, expoze eh, zo strany nášho italianského kolegu sa presunieme na sever a slovo má pán Aglund. You, uh, Ďakujem, pán predsed, predseda. A chcem poďakovať pani Balzani za výbornú správu. Zo pár krátkých poznámok téme. Myslím si, že áno, správne témy sa riešia. Veľmi ma tiež teší, že sme sa e, venovali veci otázke, že e, stratégia 2020 sa nebude implementovať sama od seba, potrebuje veľa rozpočtových prostriedkov, politickú vôľu a rozpočtový plán na tento rok a, na, a ten rozpočet, ktorý pra, pravdepodobne komisia navrhne na budúci rok a a na 2013 nebude postačovať, takže máme pred sebou dôležitú úlohu ovplyvniť rozpočet a to isté sa týka aj e, povinností, ktoré nám ukladá Lisabonská zmluva a e, výzvy tejto správy spočívajú v tom, že určitým, v určitom zmysle sa zameriavame na skutočnosť, že potrebujeme na jednej strane zdroje, ale, ale nie dostatočne E, diskutujeme presuny. E, veľa prostriedkov je viazaných, nie je veľa možností presúvať. Prostriedky sme viazaní Medzinárodným menovým fondom, takže presúvanie prostriedkov to je otázka. A ďalšia otázka, ktorú by som rád pomenoval, minimálne v anglickom preklade správy ten tón je e, tak trochu útočný voči rade. Možno by som dal prednosť takému konštruktívnejšiemu tónu, hoci súhlasím s obsahom. Nie som e, úplne spokojný s tým prístupom. Naozaj nie, nejde o obsah, ale o, o, o znenie pretože naozaj by som sa chcel e, vyhnúť e, v situácii, v ktorej sme boli pred Vianocami. To asi chceme asi všetci. Ja som z krajiny, ako už povedal pán predseda, zo severu, kde e, správa takéhoto tónu by bola veľmi e, nevhodne prijaté a minimálne moja vláda by mala pochopiť, že máme pravdu, že treba viac prostriedkov, e, ale takýto tón tlačiaci už v tejto fáze radu to rokovaniam nepomôže. Čiže otázka skôr tak prístupu. Ale otázka dôležitá treba zdôrazniť, čo potrebujeme. No a ďalej potom e, pracovné miesta, zamestnanci, je pravda, e, e mali by sme sa vyhnúť, máte pravdu, e, narastu počtu pracovníkov v Únii ako celku. Mali by sme sa pozrieť, čo môžeme v budúcnosti e, robiť, pokiaľ ide o presuny, redistribúciu aj zamestnancov, nielen najímaní nových lebo vždy len končíme pri najímaní e, nových. Takže po, opätovne ide o e, znenie vo všeobecnosti. Správa je dobrá, dobrá práca a určite budeme my predkladať v konštruktívne pozmeňujúce návrhy, aby sa tieto malé výzvy, ktoré som pomenoval, aj riešili. Ďakujem. Ďakujem kolegovi. A teda chápem, že ma, to budete mať pozmeňujúce návrhy, aby ste zmiernili prezentáciu ešte viac. Jeden z problémov EÚ je, že v závislosti od jednotlivých krajín spôsob vyjadrovania sa, e, sa rôzni. Mm, ak chcete byť braný vážne v niektorej krajine, treba to povedať priamo. Nie je to tak v Taliansku, ale mám na mysli iné krajiny. A potom v niektorých krajinách práve naopak je potrebné veci podať e, jemne, subtilne, na čínsky či japonský spôsob. Všetci sú milí, krásni a tak ďalej, ale vy ste hlupáci. Takže počítame s vami, že nájdete to, to správne znenie. James Ellis je práve majstrom vyjadrovania sa takýmto spôsobom, teda miernym spôsobom. Neviem presne, pán predseda, <laughs> videl som dnes ráno že naši priatelia okolo stola, pán Fernández hovorí francúzsky, Salvador hovorí anglicky, tak ja asi ako Brit musím hovoriť francúzsky, aby sme hm, mohli možno prepustiť všetkých tlmočníkov a budeme sa tu rozprávať jedným jazykom. Teda um, chcel som povedať tri veci. Nemôžeme sa vyhnúť tomu, že prostredie v jednotlivých členských krajinách poznačené e, veľmi prísnym rozpočtom. Rozpočtová zodpovednosť neznamená hneď rozpočtovú disciplínu, ale e, je tu silný signál, musíme sa vyhnúť nedorozumeniam, pretože prostredie e, u nás je také, že nemôžeme túto disciplínu odmietnúť. Ak hľadáme tú hodnotu za, za protihodnotu, tak prvý komentár sa týka odseku 21 tohto dokumentu a tu si myslím, že ako povedal pán Hagund, Musíme preskúmať všetky naše činnosti, aby sme zistili, či naozaj potrebujeme všetky tieto záväzky. Dokument je v angličtine, zníženie e, viazaných rozpočtových prostriedkov, aby sa zvýšila úroveň RAL, tak tu musíme konať logicky voči sebe samým preskúmanie všetkých riadkov, ktoré máme. Či naozaj teda potrebujeme, ak máme takú slabú výkonnosť e, tento rok 2011, či máme aj v roku 2012 toto zachovať. Podľa mňa toto musíme detálne preskúmať, pretože musíme využiť každé euro ktoré máme. A po druhé, myslím si, že v roku 2020 je pravda, že musíme čeliť e, tomu, aby teda tento rozpočet bol čo najlepší, ale všímať si aj to, že nepotrebujeme peniaze na všetky činnosti roku 2020, je to skôr konkurencieschopnosť, nechceme vyhadzovať peniaze ale chceme umožniť ľuďom, aby si robili svoje úlohy. Je to deregulácia, všetky kroky, ehm, kde sú potrebné teda konkrétne e, projekty. Myslím si, že a tu sa pridávam k pánovi Haglandovi, tento komentár je silný v odseku 5. E, je toho názoru, že sa tu zdôrazňuje ak nevyrovnáme alebo nedosiahneme roz, rovnováhu v našom rozpočte, tak to bude na úkor e, ďalšieho pokračovania fungovania tohto rozpočtu a uškodí to aj členským krajinám. Neviem, či niektorá krajina e, neskresáva svoj rozpočet momentálne, ale myslím si, že mm, budeme mať rozpočet 2012, e, ktorý zdôrazní to, čo musíme v Európskej únii urobiť, aby sme napredovali a musíme ukázať verejnosti v Európe, že my nie sme tí, ktorí chcú vynakladať viac alebo míňať viac peňazí, pretože toto by nebolo prijaté, teda určite nie je dobré v Británii. Ďakujem pekne, James. A teraz má slovo pán Portaš. Vo výbore Sure e, mu to prinieslo slávu, jeho diskusia s komisárom Levandovským. Mas enfim, eu acho que podíamos estar todos de acordo. Áno, ďakujem. No, myslím si, že sme si zajedno, že problém tohto dokumentu nie je čisto jazykového charakteru, inak by sa dalo vyriešiť veľmi jednoducho. Máme tu dočinenia s problémom a Francesca Balsani to už povedala, s problémom, ktorý spočíva v takom rozpore, ktorý skrátka nie je možné vyriešiť. Spravodajkyňa je správne presvedčená o tom, že európsky rozpočet má viesť k vytváraniu pracovných miest a rastu, a to rastu trvá užateľného charakteru. A európsky rozpočet tiež slúži na to, čo som uviedol, v prípade tých eh, národných rozpočtov je to trošku iné, tam možno bude nulový nárast. A keď zohľadíme infláciu, tak nedôjde k žiadnemu reálnemu nárastu. Takto to momentálne vyzerá a môžeme sa pozhovárať o tom, či stratégia 2020 je na mieste alebo nie. Ja osobne si myslím, že nám toho veľa neprenesie, pretože sú to iba pekné slova na papieri. Potom sú tu určité veci, v ktorých nesúhlasím celkom s pani Balzany Napríklad otázka hľadania synergií, synergie medzi národnými rozpočtami a rozpočtom európskym. Jedna jediná synergia, ktorú vidím ja v prípade rozpočtu 2012, jedinou synergiou je krátenie krátenie výdavkov. V opačnom, inak žiadne synergie nevidím. Takže samé škrty, škrty na strane výdavkov. Tak to teda momentálne vyzerá. Žiadne iné synergie nevidím. Takže je úplne zrejme, že som za stanovenie negatívnych priorít tak, aby sme rozpočet mohli náležite vynaložiť a aby sme využili flexibilitu, ktorá sa tu ponúka. Áno, s tým v plnej miere súhlasím, ale nerobím si nejaké veľké ilúzie. Pokiaľ ide o európsky semester, tak ako začal, si nerobím absolútne žiadne ilúzie v zmysle napríklad lepšej koordinácie politik. No už vidíme, ako to začalo a je tu vlastne jeden jediný cieľ a to sporiť, sporiť, sporiť. A kolegyne a kolegovia si to skrátka musia uvedomiť, že pracovné miesta nevytvoríme, ak budeme sporiť. Celkom iste, ale ak nemáme vodu, tak nemôžeme ani polievať. To je ten problém dnešné tohto roku. Isabel Durand. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani spravodajkyni a my sa pridávame k jej línii, hlavne pokiaľ ide o roku 2020 a potrebu vytvárať pracovné miesta. Súhlasím s tým, čo povedala. Disciplína e, sa týka nás všetkých ale nie je to politický projekt sám o sebe. Politický projekt je zdrojom činnosti, zdrojom pracovných miest a disciplína je cestou, ale nemôže byť sama o sebe cieľom nášho rozpočtu a teda v tomto zmysle súhlasím s líniou správy. Chcela by som len vysloviť požiadavku osobitnú, vzhľadom na osobitnú situáciu. Nemyslíte si, že táto správa by mala obsahovať aspoň niekoľko úvah ohľadom dôsledkov toho, čo sa deje e, v arabskom svete, bez toho, že by sme detálne vstupovali do rozpočtu, riadok poriadku. Zdá sa mi, že čo sa teraz deje, je veľmi určujúce aj pre náš rozpočet a zasluhuje si to úvahu v uznesení. Ďakujem, Izabel. Ak chcete písomne predložiť pozmenujúci návrh, tak myslím, že našu spravodajkyňu to bude zaujímať. Goran Ferm. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Ja mám veľmi rád pána Haglunda, tiež je to Severan, ale musím povedať, že vo Fínsku sa v politickej rozprave veľmi často hovorí veľmi úprimne, ale možno je to trošku iné, keď e, ide o vzťahy z EÚ, tam je to trošku citlivejšie, keďže antieurópska strana vo Fínsku teraz momentálne nadobúda veľmi násile. No, ja si myslím, že Francesca využila relatívne diplomatický jazyk vo svojom dokumente, takže nesúhlasím s Karlom v tomto, ale súhlasím s ním v tom, že sa nemusíme nejako veľmi hádať, pokiaľ ide o formulácie, že nemáme byť nejaký veľmi provokujúci, že sa máme zamerať skôr na obsah, než na tú formu, takže pokiaľ ide o mm, tú formuláciu, tam s ním súhlasím. A teraz k obsahu, k meritu veci. Je veľmi dôležité, uviezť, ako to povedala pani Durand, že musíme sa postaviť tým veľkým novým výzvam, pred ktorými EÚ teraz stojí. Francúzska sa zamerala na investície, pracovné príležitosti a stratégiu 2020. Ja by som nerád predkladal k e, iným rozpočtovým riadkom alebo kapitolám pozmeňovacie návrhy. Podľa mňa je dobré, že e, to Francúzska poňala takto kompaktne, že nezachádzame e, do detajlov a bol by som rád, keby ani kolegovia nepredkladali pozmeňovacie návrhy, aby rozšírili túto správu o ďalšie kapitoly okruhy musíme potvrdiť tie princípy, za ktoré sme bojovali minulý rok. Naša skupina predloží 1-2 pozmaňovacie návrhy, pokiaľ ide o význam toho, aby Európsky parlament dostal tým výzvam, o ktorých hovorí Francesca, teda ten rast, práca, Európa 2020, ale aby sme dostali aj tým výzvam, ktoré spomínala pani Durand. Takže schopnosť rozpočtu riešiť vo všeobecnosti takéto výzvy. Ďakujem. Ďakujem, Goran. Dovolím si podporiť túto filozofiu, ak to tak môžem nazvať, týchto usmernení, tak ako to zdôraznil pán Goran a povedala to aj naša spravodajkynia. Um, ehm, je tu taký zvlášť, taká zvláštna nuansa švedština Švedov a švedština um, ehm, Švedov z Fínska. Naša e, jazyková subtilita bude ešte rafinovanejšia po tom, čo máme dnešnú schôdzu. Pani Andersen, posledná rečnička. Ďakujem, pán predseda. Ja zopakujem to, čo som už povedala, keď sme sa nachádzali v rovnakej fáze rokovaní o rozpočtu 2011. Myslím si, že Európsky parlament a Európska únia vo všeobecnosti nedosahujú veľmi veľké úspechy, pokiaľ ide o rozpočtový postup a toto vidíme na tom vysokom počte transferov, ktoré musíme každoročne schváliť a máme aj veľkú mieru nevydaných prostriedkov ku koncu každého roka. Takže sa musíme snažiť viac, tak aby sme efektívnejším spôsobom realizovali rozpočtový postup. A podľa mňa tu neexistuje priestor na zvyšovanie, práve naopak, je tu priestor na znižovanie v reálnych hodnotách. To je poprvé. Po druhé, stratégia na vymanenie sa z krízy. Toto nie je stratégia 2020. Stratégia na vymanenie sa z krízy by už mala byť e, uplatňovaná, mala to byť možno Lisabonská zmluva, takže ten odkaz pani Balsany v dokumente na stratégiu 2020, tento odkaz nejakým spôsobom e, nezôveryhodňuje požiadavku navýšenia prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Frančeska, chcete e, povedať svoj záver z tejto výmeny názorov? Grazie. Ringrazio tutti per gli interventi. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v diskusii. Nuž, vyzerá to, že všetci sme toho názoru, že by sme sa mali sústrediť na silné témy a že všetci chceme podporiť čo možno najlepšie stratégiu 2020. Ešte raz opakujem, definícia odvetvových priorít Túto budeme riešiť v spolupráci so špecializovanými výbormi. Chcem však pripomenúť aj to, že v súčasnosti sa nachádzame vo veľmi zložitej situácii pripravujeme rozpočet, definujeme jeho hlavné línie. No a potom príde fáza, kedy pôjde o čísla a potom sa konkrétnejšie budeme zaoberať jednotlivými prioritnými politikami. Aj dnes tu vyvstala otázka negatívnych priorít. A ja už som uviedla, že takáto referencia že by sme sa tu mohli postaviť aj tak, že by sme povedali, že negatívne priority nemáme, pretože náš rozpočet už je naozaj veľmi e, striedmy. Chcem vás však upozorniť na to, že by možno bolo lepšie sústrediť sa na nejaké konkrétnejšie poznámky. Ja teda budem na svojom dokumente ďalej pracovať, spojím sa s odbornými výbormi, tak aby sme mali možnosť e, koncom apríla e, naozaj fundovane posúdiť návrh rozpočtu z komisie. Príjmeme uznesenie k tomuto rozpočtu, to bude okolo 1. mája a tam sa bude hovoriť aj o tých e, prioritách v jednotlivých odvetviach v spolupráci s výbormi, príslušnými výbormi a už tam budú aj konkrétne sumy. Tento rok teda návrh komisie bude možno trošku iný, než e, v rámci finančného výhľadu, ktorý bol predložený predtým. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja, Ďakujem, Frančeska, ďakujem všetkým, ktorí e, prehovorili. K tomuto bodu, k tejto správe sme sa rozhodli na našom stretnutí 7. februára, že vzhľadom na lehoty nemôžeme očakávať zvyčajnú lehotu na preklad, takže pozmenujúce návrhy musia byť predložené do 8. marca poludnia v angličtine. To vyrieši problém švedštiny. Ďakujem a teraz e, nebudeme hovoriť o bode 5 v tejto fáze. To je rozpočet parlamentu, ekvivalent rozpočtu v parlamentu, tak ako to povedal pán Fernández. Vrátime sa k tomu o chvíľočku. Navrhujem, aby sme prešli na bod 20 eh, z pravodajkyne Helgy. Helga nám predstaví dnes do poludnia viaceré e, transfery, ale navrhujem, aby sme teraz sa venovali transferu pre e, Európsku diplomatickú službu. Pán Patrick Child je riaditeľ finančnej služby pre vonkajšiu diplomatickú službu EÚ. Je tu prítomný a vzhľadom na to, že pán Aglund e, nadviaže na ňo, tak e, budeme sa venovať iba transferu vonkajšej diplomatickej služby, aby sme hlasovali a potom sa vrátime k bodu pána Haglunda, aby sme využili maximálne tento čas. Helga, mohli by ste nám prezentovať tento transfer pre vonkajšiu diplomatickú, diplomatickú službu? Ďakujem. Thanks, um, Alain. The EAS Ďakujem, Alain. EEAS mm, <clears throat> e je tu navrhovaný uh, transfer medzi kapitolami vytváranie bezpečnosti a dozorovať ďalšie operatívne uh, výdavky. medziinštitucionálna spolupráca suma 1,6 milióna eur. EEAS tvrdí, že tieto prostriedky chcú použiť na vyššie k prostriedky pre kontraktuálnych pracovníkov a spravovanie nových budov vonkajšej služby, tzv. E, dojednania na servisnej úrovni a, e, o, Úrad pre infraštruktúru a, a budovy a tak ďalej. Takže aby som vám mohla ukázať prvé poznámky o mojej pozícii, moje poznámky. Určité pochybnosti mám k faktu, že zamestnanci e, komisie by mali byť financovaní cez rozpočet ESVC a chcela by som od, vysvetlenie od ESVC, e či by nebolo správnejšie, aby títo ľudia mali, boli financovaní z rozpočtu komisie Mnohí by možno chceli viac informácií k dojednaniam na e, servisnej úrovni. Rada by som si vypočula názory kolegov a potom sa vrátim k odporúčaniam. Je vous remercie. Pas de demande de parole des collègues. Ďakujem, nikto z kolegov nežiada o slovo, možno e, pán Čát by mohol odpovedať priamo na túto otázku. Takže pán riaditeľ, nech sa páči, odpovedzte na otázku. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že sme v, tejto, v tomto procese správania nášho rozpočtu relatívnymi nováčikmi a preto je pre nás dobrá možnosť podeliť sa o naše, e, naše problémy e, s týmto učebným procesom s vami. Tento transfer, ako povedala spravodajkyňa, má za, e, z, ako zámer umožniť nám zaplatiť za určité služby, ktoré poberáme od rôznych oddelení komisie, aby nám pomoh- to pomohlo s administratívnou podporou pre našich zamestnancov, predovšetkým zamestnancov, ktorí vstúpili do vonkajšej služby zo sekretariátu rady. Ľudia, ktorí predtým eh, eh, pokiaľ išlo o ich mzdy a rôzne zdravotné poplatky, všetko toto sa spravovalo prostredníctvom priamých služieb rady. A preto teraz, keď sme poprosili komisiu, aby toto uhrádzala, potrebujeme, upla- e, potrebujeme e, uhradiť toto komisii. To s- ide tu o vyhnutie sa tomu, aby ESVC e samotné muselo vytvárať dodatočné administratívne služby dodatočné, keď ich jednoducho môžeme poberať od existujúcich inštitúcií a profitovať tým pádom z tej možnosti toho rozsahu Ide o to, aby sme zabezpečili, že na relevantných linkách pre medziinstitucionálnu e, spoluprácu, aby tam boli dostatočné prostriedky, aby sa pokryli očakávané náklady na všetkých e, pracovníkov vonkajšej služby a chceme presunúť prostriedky z jednej linky, ktorá, e, kde ide o bezpečnosť budov, pretože neočakávame potrebovať plný, plný rozsah pre novú budovu, pretože E, sa do nej asi presunieme až ku koncu roka a, a linka, na ktorú sa dnes pozeráme, no už vidíme, že tu je nejaký prebytok. Účelom je, ako som už povedal, zabezpečiť to, aby sme si dokázali splniť záväzky voči iným e, inštitúciám, hlavne komisii, aby sme podporili e, ich, aby sme mali tieto služby. Nebolo ne- neefektívne vytvárať na novo služby v, vo vonkajšej službe. To sú ale aj E, služby, na ktorých sme sa dohodli, e, okrem nových zamestnancov, ktorí k nám pribudli e, teda z sekretariátu rady. Je vous remercie. Ďakujem vám. No by som sa uistil, že som to správne pochopil. Tieto prevody potrebujeme, pretože je to poprvýkrát, kedy sa implementuje diplomatická služba a teda sú tu eh, prostriedky medzi vonkajšou diplomatickou službou a presuny eh, v, teda na pôvodne vyčlenené eh, prostriedky na personál a teda na budúci rok už nebudeme potrebovať takéto účtovné vzťahy, takéto prevody medzi vonkajšou diplomatickou službou a komisiou. Je to taká jednorazová záležitosť. Áno, súhlasím s vami, pán predseda, že počas e, tohto, toto sú také detské choroby, takýchto druhov e, presunov a dohoda, ktorú sme uzavreli s komisiou a radou. E, Aj so sekretariatom rady to je z, min- z konca minulého roku a preto si myslíme, že základná štruktúra rozpočtu už bola ujasnená a samozrejme pri stvárňovaní rozpočtu budúcich rokov mali by sme byť presnejší. Potrebujeme teda menej e, ujasnení tohto typu v rôznych kapitolách. Ďakujem. Ďakujem vám a slovo má pán Portáš. Eh, Sr. prezident, eu gostava de perguntar se o conjunto das seis transferências. Ďakujem, pán predseda. Pri tých e, šiestich e, presunoch prostriedkov je aj to témou tejto diskusie. Je tu totiž transfer, o ktorom by som chcel hovoriť. Menovite transfer 1500 eur e, mesačne e, na asistentov. To sa tu nediskutuje? O tom sa dnes nehlasuje? Neskôr? Čiže kedy to bude diskutované? Neskôr? Aha, neskôr. Takže pani spravodajkyňa, aké je vaše odporúčanie? Um, um, Vychádzajúc z toho záujmu vytvoriť novú službu ESVČ, tak som za povolenie takéhoto transferu. Ďakujem vám, takže dávam na hlasovanie tento transfer a len tento transfer. O chvíľu budeme skúmať ďalšie transfery. Pani spravodajkne, kto je za pozmenujúci návrh z e, prospech transferu? Ďakujem vám. Kto je proti? Jeden. Zdržal sa niekto? Nikto sa nezdržal, takže sme to schválili veľkou väčšinou. Ďakujem vám. No a teraz môžeme prejsť, teda vrátime sa k ostatným transferom Helgi Trufel o chvíľočku a navrhujem, aby sme teraz prešli k dvom správam, ktoré nám rýchlo predstaví náš kolega Aglund. Ide eh, jednu, kde nahrádza Ann Jensen, ktorá dnes dopoludnia tu nemôže byť eh, a potom vo svojom mene predstaví druhú správu. Najskôr prvá správa o budúcnosti európskeho rozpočtu na pomoc rozvojovým krajinám je to bod číslo 11. Pán Aglund. Ďakujem a ďakujem aj za flexibilitu z časového rámca. Ako, som už, ako sa už spomenulo, je to stanovisko pani Jensen, ktorá bohužiaľ tu dnes nemôže byť. E, je to zaujímavé stanovisko, ktoré do určitého rozsahu e, nadvezuje na kritiku tohoto nového prístupu k rozvojovej politike. Pozera sa v zásade na e, postrehy e, dvoru auditorov, veľmi kritickú správu z ich strany, určité veci, ktoré tam vyvstali, e, naozaj si zaslúžia pozornosť. Takisto podčiarkuje skutočnosť, že nemôžeme tu mať paušálny prístup, čo do určitej miery pri, e, v prípade komisie platí. Toto treba naozaj len vyzvihnúť. Takisto e, e, zdôrazňuje, že potrebujeme dobrý rámec pre spravovanie rizik, ktorý treba ešte vyvinúť a ďalej implementovať. Tiež zdôrazňuje skutočnosť, že potrebujeme alebo mali by sme mať viac verejnej informovanosti v českých krajinách i v partnerských krajinách, aby ľudia videli, čo sa vlastne prostredníctvom tohoto nástroja deje a aké sú tu výsledky, aby sme zvýšili povedomie verejnosti o práci, ktorú robíme pre blaho týchto krajín. Je tu veľmi dlhá e, rozsiahla diskusia, e, e, diskusia o rozpočtovaní v oblasti fondov historické pozadie tohoto rozvojového fondu, fondu pre rozvoj napríklad, teda Európsky rozvojový fond, o to tu ide. A tiež sa tu zdôrazňuje, že by tu malo byť väčšia miera koordinácie, keď ide o podporu rozpočtov tretich krajín, aby sme sa vyhli prekrývaniu, tuplovaniu e, politík, je, sa často deje. Tiež zdôrazňuje skutočnosť, že potrebujeme sledovať aj to, ako dokážeme zosúľadiť jednotlivé požiadavky pre tieto krajiny, pretože vidíme, že tieto krajiny naozaj musia vyplňať často veľmi rozlišné požiadavky rôznych členských krajín aj EÚ. Takže toto sú tie posolstva v stanovisku pani Jensen. A keďže som slúbil, že budem stručný, tak aj stručný som. Je vous remercie. Ďakujem vám. Takže ide o Pripravujeme odpoveď parlamentu na zelenú knihu Európskej komisie. Osobne mm, som si všimol, že sú tu dôležité udalosti, ktoré sa deje, dejú na juhu Stredomoria a mali by sme prehlbiť ten problém politickej kondicionality pomoci, zdá sa mi. Goran Ferm požiadal slovo. Um. Ďakujem Pán predseda, e, zo pár komentárov. V zásade súhlasíme s pani Jensen v, čom, e, v jej prístupe. Hlavné smerovanie jej stanoviska je veľmi dobré. Zo pár vecí chceme dodať. Možno predložíme pozmeňujúce návrhy. Poprvé si myslíme, že treba ešte viac zdôrazňovať, že rozpočtová podpora je dobrým a dôležitým nástrojom, ktorý by mal možno viac prispievať k rozvojovej, rozvojovej politike, než sa tomu deje dnes. To má principiálne dôvody, pretože je to nebyrokratický nástroj, ak máme správne nástroje na vyhodnocovanie a veľmi dobre funguje, pokiaľ ide o zlepšovanie demokratickej kapacity. Po druhé tiež si myslíme, že by sme mali byť ešte presnejší, keď ide o potrebu jasne e, definovať indikátory, aby sme umožnili dobré vyhodnocovanie takejto formy podpory. Jasne definované, jasne e, monitorované indikátory, to je veľmi dôležité, aby sme sa vyhli problémom z také, takéhoto typu. Po tretie potom, pani Jensen spomína, že potrebujeme E, demokratickú spoločnosť zapojiť, takisto potrebujeme e, väčšiu presnosť. Ak chceme túto procedúru naozaj transparentniť, mali by sme zaviesť naozaj návrh systematického zapájania parlamentov a občianskej spoločnosti do e, politického dialógu o týchto nástrojoch. No a v neposlednej miere si myslíme, že je dôležité zvýšiť koordináciu vo vnútri EÚ Skutočná sila EÚ je v tom, že únia ako taká e, zaváži viac než individuálni členovia. Môžeme viac koordinovať, aby sme zredukovali byrokraciu nielen vo vlastných krajinách, ale aj v krajinách príjemcov. Takže viac váhy smerom ku koordinácii tohto e, nástroja v rámci EÚ, aby sme získali viac výsledkov Takže naozaj chceme predložiť určité pozmeňujúce návrhy k týmto témam, ale v zásade si myslím, že e, sme e, v podstate na jednej lodi s týmto stanoviskom. Ďakujeme Goran a teraz Sidonia, ktorá bude hovoriť v mene nášho kolegu Koslovského, ktorý je e, tieňovým spravodajcom za EPP k tejto téme. Je tomu naozaj tak, pán predseda. Mám tu pred sebou list e, kolegu Kozlovského, ktorý nahlas prečítam, pretože je v EPP zodpovedný práve za toto stanovisko. Toto je teda ten list. Pán predseda, vážení e, kolegovia z e, Európskeho parlamentu, veľmi ma zarmucuje skutočnosť, že momentálne som v Záhrebe na zasadnutí predsedníctva EPP a nemôžem byť s vami na diskusii o budúcnosti rozpočtovej podpory e, e, rozvojových krajín e, osobne. Na úvod listu snáď by som chcel preukázať svoju, svoju obdiv a poblahoželať spravo, spravodajkyni k tejto správe. Je to veľmi dôležitá správa, dobre zacielená a dôležitá aj z pohľadu rozpočtového výboru. Myslím si, že otázka rozpočtovania Európskeho e, rozvojového fondu je veľmi dôležitá. Je to fond, ktorý je mimo rozpočtu EÚ a mimo vplyvu a kontroly Európskeho parlamentu a to je na škodu transparentnosti rozvojovej politiky. Myslím si, že by sme mali urobiť čo najviac preto, aby sa tento rozpočet stal integrálnou súčasťou rozpočtu EÚ. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, chcem povedať, že budú doplnkové a nebudú mať zásadný dopad na návrhy e, spravodajcu. Pokiaľ ide o produktívnosť rozvojovej pomoci, táto je veľmi dôležitá, pretože veľmi často rozpočty a rozpočtová pomoc sú e, integrálnou súčasťou národných rozpočtov e, rozvojových krajín. A preto si myslím, že tieto rozvojové krajiny by mali vytvoriť si svoje plány a stratégie, ktoré prispievajú k rozvojovej pomoci EÚ. Myslím si, že táto podpora, ktorú, ktorú tá rozpočtová podpora z našej strany by mala mať e, multianuálnu, viacročnú povahu a myslím si tiež, že Európska komisia a členská sú lepšie koordinovať a rozdeliť úlohy a to je hlavna, jedna z hlavných priorít e, špeciálnej skupiny OECD k tejto problematike, pretože ak tu budú e, prekrytia, napríklad nedostatok konzistentnosti takýchto krokov, tak potom budeme mať e, e, e, problémy, ktoré spomína pani Jensen v svojej správe. Myslím si, že rozpočtová podpora je určite nástrojom, ktorý je taký dôležitý, že by sme mali zdôrazňovať otázky, ktoré som zdôraznil. V mojom liste ďakujem. Ďakujeme Helga Trippel. Uh, ďakujem, pán predseda. Tiež by som rada zdôraznila tú skutočnosť, že sa musíme ponaučiť z chýb z minulosti. Pomoc rozvojovým krajinám, v nej sa vyskytli fenomény, fenomény typu dotovania skorumpované elity v príslušných krajinách, teda že sa ten, tá podpora nedostala k potrebným, um, hlavne ženám, ale vo všeobecnosti tým, ktorý, ktorým bola určená. Takže uh, podporujem Jorana v tom, že musíme vytvoriť taký určitý systematickejší prístup uh, k tomu uh, ponaučeniu sa z minulosti. Musíme vytvoriť taký systém, ktorý bude zapájať parlamenty, mimovládne organizácie, občianskú spoločnosť, teda nie dotovanie elít, to neznamená, že každá jedna elita je nevyhnutne zlá, ale je potrebný taký širší prístup, aby tá pomoc bola naozaj efektívnejšia. V tomto smysle predložíme aj pozmaňovacie návrhy. A ešte na záver taká politická poznámka. Európska únia bude musieť prehodnotiť svoju politiku voči autoritárskym krajinám Líbia, Egypt, Tunisko a tak ďalej a túto správu môžeme teda využiť aj na takýto politický dopad. Ďakujem, pán Portáš. Chcete niečo dodať? Eh, Áno. Chcem len povedať, že plne súhlasím s tým, čo povedali Joran a Helga. Myslím, že už nie je čo dodávať. Ale chcem zdôrazniť jednu vec, ktorá veľmi úzko súvisí s flexibilitou Ide teda o reakcie štruktúr EÚ na udalosti v tretich krajinách. Budem konkrétny. Egypt. Momentálne je tam delegácia Európskej komisie. Je tam, sú tam zastupcovia SVČ. A tam sú potom financované mimovládne organizácie a sú to mimovládne organizácie starého režimu samozrejme. A mnohých z nich šéfuje Mubarakova manželka. A sú tu predsa aj nové, iné mimovládne organizácie, ktoré často pôsobia inkognito, vôbec nemajú možnosť sa nejakým spôsobom koordinovať, pretože tie mechanizmy sú veľmi ťažkopádne a zkrátka je potrebné reagovať na nový vývoj flexibilnejšie a rýchlejšie. Áno, ďakujem. Ako viacerí z vás podotkli, aj ja si myslím, že musíme brať do úvahy posledné udalosti v niektorých krajinách na juhu Stredomoria. A musíme urobiť eh, bilanciu pomoci, ktorú sme vynaložili krajinám, ktorých vlády nie sú demokratické. Mm, na nešťastie najčastejšie sa to stáva v rozvojových krajinách a konštatujeme, že buď v praxi orgány priamo či nepriamo um, využívajú pomoc na svoje obohatenie, sú to diktatúry, alebo pomoc sa dostane k ľuďom, ale pomáhame ľuďom vlastne, aby podporili diktátorov. Takže pri príležitosti tejto správy podľa mňa príde chvíľa, keď e, budeme musieť urobiť globálnu e, bilanciu a navrhnúť zmeny. Pokiaľ ide o túto správu Ani Jensen, e, tak ďakujem pánovi Haglundovi za to, že ju prezentoval. Lehoty pre pozmenujúce návrhy sú 15. marca na poludnie. Naše stanovisko príjmeme 31. marca a v júni by sa malo prijať uznesenie v pléne. Takže medzi tým pán Pöterink prišiel, vítam ho, ďakujem mu jeho bod sme mali preberať o 11. Máme ešte 4 hodinku. Pán Haglund, mohli by ste v eh, rámci 15 minút ako spravodajca nám predstaviť bod číslo 12 programu. Ide o preskúmanie v polovici trvania 7. rámcového programu pre výskum, aby sme mohli rešpektovať eh, E, záväzky pána Potteringa a o pol 11. by sme začali prezentovať jeho bod. Takže, pán spravodajca. Áno, pán predseda, pokúsim sa o to. Ide o stanovisko k hodnoteniu 7. RPV a v našom stanovisku sa zameriavame hlavne na rozpočtové aspekty, takže myslím, že sa to dá vybaviť relatívne stručne. Je to stanovisko, ktoré má obmedzený počet znakov, takže nebude veľmi dlhé, ale je to veľmi dôležitá otázka, úzko súvisiaca s vecami, ktoré nám odprezentovala pani Balsany. Teda naše politiky by mali byť všetky v súlade e, s stratégiou 2020 a rámcový program pre výskum je samozrejme takouto politikou, ktorá musí byť v súlade s touto stratégiou. Takže Výbor ITRE je tu gestorský, ale my e, teda vydávame stanovisko veľmi dôležité. Rád by som teda zdôraznil v mojom stanovisku, že RPV 7 musí byť v súlade s našimi dlhodobejšími e, cieľmi. A potom sa chcem venovať tomu, aké ponaučenia vyplývajú z RPV 7 e, s výhľadom prípravy RPV 8. Takže toto chcem zdôrazniť rovnako ako to, že hodnotenie v polovici trvania eh, odhalilo viacero nedostatkov, pokiaľ ide o implementáciu existujúceho rámcového programu a komisia tieto eh, poznámky musí, poznámky musí naozaj brať vážne a teda eh, rámcový program musí byť odteraz implementovaný riadnejším spôsobom. Pokiaľ ide o RSFF, toto je veľmi dobrý nástroj, hoci by sme mali k nemu zlepšiť prístup, pretože v niektorých krajinách to zatiaľ nie je k dispozícii na financovanie výskumu. Takže toto je ďalší bod, ktorý tam podčiarknem ďalej, zdôrazním možnosť viac e, zapojiť do výskumnej politiky malé a stredné podniky a priemysel vo všeobecnosti s cieľom e, vytvoriť rast a pracovné príležitosti. Potom e, infraštruktúra v oblasti výskumu, ktorú financuje Európska únia, ako teda rozšíriť využívanie tejto infraštruktúry nielen pre verejné inštitúcie, ale aj pre priemysel. Boli sme možno trošku obozretní, pokiaľ ide o financovanie e, naozaj vysoko rizikového výskumu, ale e, iba takýmto spôsobom dosiahneme naozaj veľké prelomové objavy. Doposiaľ sme boli takí trošku zdráhaví. E, vieme, že výskum nevždy prináša výsledky, ale ak tie výsledky prinesie, tak je to naozaj niečo veľké, takže toto je potrebné si uvedomiť. Pán predseda, to je všetko z mojej strany na túto chvíľu a veľmi rád si vypočujem názory kolegov na túto veľmi dôležitú tému. Mám dve žiadosti o slovo, žiadam rečníkov, aby boli struční. Pán Vogen, teda dve britské žiadosti o slovo pán Vogen Áno, ďakujem, pán predseda. Budem naozaj veľmi stručný. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi Haglundovi za tie návrhy, s ktorými prišiel. Zo pár bodov našrtnem. Poprvé, rámcový program 7 e, ale komisia už začala e, rokovania, konzultácie o rámcovom programe 8, e, takže potrebujeme naozaj informácie z realizácie RPV 7, aby to RPV 8 mohlo na týchto informáciách stavať. Pokiaľ ide o môj volebný okrsok, e, e, ja mám informácie od mojich voličov a oni často poukazujú na to, že je potrebná veľká miera zjednodušovania. Na to poukazuje pán Haglund aj vo svojej stanovisku. E, napríklad ten proces žiadosti pre príjemcov, ten by sa mal zjednodušiť jeho posudzovanie tiež e, napríklad e, tie výzvy, toto, tieto lehoty sú veľmi krátke, e, takže nemajú často žiadatelia čas tie projekty náležite rozpracovať, nájsť si partnerov v iných krajinách. Takže možno aj taká určitá pomoc pri hľadaní týchto partnerov by bola nápomocná. Ďalšia dôležitá vec, to súvisí s malými a strednými podnikmi a s priemyslom. Áno, je potrebné, aby sa realizoval výskum a vývoj. Je dôležité, aby sa to potom aj pretavilo do výrobkov, eh, na trhu, eh, do pracovných miest. Takže áno, zapojenie priemyslu malých a stredných podnikov, tak aby sme tu mali výsledky výskumu a vývoja pretavené do pracovných miest a produktov. Ďakujem. Teraz James. Áno, ďakujem pekne. Myslím si, Prepašte, nebol som tu na úvod, keď eh, pán Haglund toto stanovisko predstavoval, ale pokiaľ ide o článok 6, eh, pardon, odsek 6, tam sa hovorí o zintušovaní a my sme v ŠUR hovorili o tom, že je tu eh, stránka s asi 13 tisíc výskumnými pracovníkmi. Toto by nám veľmi pomohlo, keby tu bol takýto odkaz Pani Kavalo je spravodajkyňa v gestorskom výbore a povedala jasne, že pokiaľ je to zjednodušovanie, že tam je teda čo doháňať a keby sme tu mali v našom stanovisku nejakú vetu v tom zmysle, že by sme mohli možno e, urýchliť riešenie existujúcich sporov, toto je odkaz z minulosti, naozaj e, tisícky výskumníkov preto nechcú sa zúčastňovať na tieto prebiehajúce spory, takže komisia by to mala poriešiť a toto by stimulovalo ľudí potom sa zúčastniť v ďalšej fáze e, či už tohto rámcového programu alebo toho následujúceho. Ďakujem pekne, James. Chcel som dodať, ako povedal spravodajca, že táto téma je veľmi dôležitá pre úspech Európy 2020, pre prípravu budúcich rámcových programov pre výskum. Musíme začať bilanciou toho, ako fungujú súčasné programy a chcel by som ešte vyjadriť jedno svedectvo, možno, že predložím pozmenujúci návrh a povedať, že v prípade Francúzska malá časť programov e, na európsky výskum sa týka výskumných centier verejných či súkromných priemyselného charakteru alebo nie. Fungujú relatívne dobre, ale máme národný rozpočet, ktorý je 4 až 5 krát väčší a proporčne to je zrejme podobné v mnohých európskych krajinách a v využívaní národných programov na výskum vo Francúzsku ešte stále existuje archaizmus. Verejné a súkromné orgány a priemysel nekomunikujú, nespolupracujú a konštruktívna snaha v rámci Európskeho programu na výskum, aby sa vytvorili siete, aby laboratória a vedci spolupracovali z veľkej časti e, ešte sa len musí vytvoriť pre našich vedcov a tento rámcový európsky program musí um, tento duch spolupráce odovzdať aj do týchto národných výskumných programov. A toto je v duchu uh, správy pani Balzany a takisto je to aj centrom práce komisie SÚR, snažiť sa zistiť, ako využiť európsky rozpočet a príklady komunitárnych programov na to, aby členské krajiny sa tým inšpirovali, aby spolupracovali e, medzivládne a aby prilákali tie úspešné e, veci z komunitárnych programov. Ďakujem, pán spravodajca. Chcete vysloviť e, niečo na záver a veľmi stručne? Ďakujem, pán predseda, a ďakujem kolegom za komentáre. Dovolte mi, aby som povedal, že bude ďalšie stanovisko k FP8, pretože ITRE bude e, k tomuto vypracovať stanovisko a vrátime sa k tejto téme aj teda v tomto ohľade už veľmi skoro. Ďakujem, ďakujem. A pripomínam, že termíny pre pozmenujúce návrhy sú 16. marca do 13. Budeme hlasovať v našom výbore 31. marca. Výbor ITRE, gestorský výbor, bude hlasovať pravdepodobne 12. až 13 apríla, bude tam mm, hlasovanie v plenárke, to sa musí ešte potvrdiť v máji. No a teraz sa dostávame na čas e, k bodu číslo 6. Je to výmena názorov s podpredsedom Martinez Martinezom, ktorého vítam, a, a pánom Pöteringom. Rád ho tu znovu vidím a kolegom chcem povedať, že sme mali tú čest, že pred niekoľkými týždňami nás prijali v Elizejskom paláci Hansger gerd Pöttering, získal vysoké ocenenie mm, čestnej legie z rúk francúzského prezidenta za vynikajúce služby, ktoré preukázal európskej veci, hlavne pokiaľ ide o francúzsko-nemecké zmierenie. A vítam aj Aralda Romera, ktorý je súčasťou týmu a ktorý mm, pracuje na tomto projekte Domu európskej histórie. Dokumenty e, dostali členovia výboru a pani Trupel, chcete sa ujať slova teraz. Navrhujem skôr, aby sme najskôr požiadali autorov projektu, aby ho prezentovali a potom budete mať priestor na komentáre. A kolegovia, ktorí e, chcú e, predložiť otázky, to tiež budú môcť urobiť. Máte všetci túto krásnu fotku. Práve to rozdávame. Nemáme tú videoprojekciu. Takže e, neviem, kto bude prvý, Hans Gert. Monsieur le président, cher... Pán predseda, e, milí kolegovia. Kolegyne, kolegovia, veľmi ma teší, že tu dnes môžem byť. V júli tomu bude 32 e, rokov, čo som členom tohto parlamentu, ale nikdy som nemal takú čest a takú radosť Eh, ujať sa slova v tomto významnom výbore. Dnes je to teda poprvýkrát, čo som tu a vždy, keď človek niečo robí poprvýkrát, je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Chcem sa srdečne poďakovať za blahoželania vašeho pána predsedu, pána Lamasúra, pokiaľ ide o udalosti eh, v Elizijskom paláci. Keď som sem vstúpil, sa hovorilo o a arabských krajinách a zajtra v inej funkcii cestujem na tri dní do Káhiry, do Egypta, aby som podporil demokratické hnutie v tejto krajine. A hovorím to preto, pretože to nás privádza k dnešnej téme, k téme, ktorá nás zamestnáva e, k domu európskej histórie. Kolegyne, kolegovia, často sa hovorí o hospodárstve, financiách tu v Európe, a e, ja mám taký dojem, že veľmi často tá, to podstatné, prečo my v Európskej únii sme spojení, že sa na to zabúda. Sme tu totiž e, spoločne, e, je nás 500 miliónov a máme spoločné hodnoty, ktoré nás spájajú. A práve toto si ľudia, mladí ľudia v Európe nedostatočne um- uvedomujú, že tu nejde len o hospodárstvo, financie a politiku, hoc aj sú dôležité, ale ide tu o hodnoty, ktoré nás spájajú, ľudská dôstojnosť, demokracia, ľudské práva, mier. A takýto dom európskych dejín eh, by mal dosiahnuť to, aby ľudia, práve mladí ľudia, toto vnímali jasnejšie. A preto som navrhol, aby vo februári 2007, vtedy, vtedy v, pre, v prejave vo funkcii predsedu parlamentu, som navrhol, aby sme e, založili takýto dom európskej histórie. Vytvorila sa rada odborníkov a vedcov, ktorá e, vypracovala koncept pre tento dom. Všetky tieto podklady máte k dispozícii a chcem povedať, že nám veľmi záleží na tom a veľmi ma teší, že pán podpredseda Martínez Martínez je tu prítomný, že môžeme e, úzko spolupracovať aj s inými na tomto projekte, pretože e, sa teda vytvorila takáto rada odborníkov, ako som povedal, a závery tejto rady boli zhrnuté v jednej vete, ktorá znela Chceme, aby znalosti Európanov všetkých generácií o ich vlastnej histórii boli prehlbené, aby to viedlo k lepšiemu pochopeniu Európy v súčasnosti a Európy v budúcnosti. A ťažiskom takéhoto domu by, mal, by mali, mali, mali byť dejiny 20. storočia plné tragédií, totalitných režimov, utrpenia a aby tu bolo vyzdvihnuté, že odpoveďou na tieto javy bolo naše zjednotenie, E, vývoj e, dejín v 20. storočí týmto smerom. Vytvorili sme kuratórium a to všetko boli rozhodnutia predsedníctva parlamentu. 9 krát predsedníctvo parlamentu sa touto otázkou zaoberalo. Kuratórium sa vytvorilo, e, predsedal som mu, zástupcom bol pán Martinez a v tomto grémiu sa všetky politické skupiny zišli aj Zelení, Žeran Ornesta, pán e, Rouček, pán Hroskovský, európsky konzervatívci a reformisti, pána Diana, pani Diana Wallis bola prítomná, ľavica ďalej, aj Alen Lamassur ako predseda rozpočtového e, výboru, aj on je členom tohto kuratória. Máme vedeckú teda radu pod predsedníctvom polského e, historika, veľmi rešpektovaného vedca, historika, ďalší mnohí renomovaní vedci z Európskej únie sa pripojili. Chceme transparentnosť, ako to je len možné, chceme dávať odpovede, ale prosím, neočakávajte, kolegovia, odpovede, ktoré by sa týkali roku 2020. My chceme, pokiaľ to vieme, odpovedať na všetko, čo je v našej kompetencii. V prvom rade chceme rozbehnúť riadne postupy Európskeho parlamentu a predseda parlamentu Buzek vás žiada, aby ste vytvorili na 2,5 e, milióna rezervu pre predsedníctvo, aby sme mohli podpísať zmluvu s architektami. Prosíme vás o uvoľnenie tejto rezervy, to je naša prozba. Vypísali sme súťaž pre architektov. Myslím si, že sa zúčastnilo 26 architektov, potom bolo vybraných 12, ktorí postupili do užšej voľby, ktorí predložili návrhy a v konečnom dôsledku e, vzýšli alebo zostali dva návrhy a predvčerom večer príslušné grémium parlamentu, teda úradníci parlamentu, e, prijali definitívne rozhodnutie pre e, kanceláriu architektov Michelle Morin, eh, ktorý, ktorá navrhovala aj Elizijský palác, alebo upravovala palác v eh, Paríži. Eh, mnohí kolegovia sa teda témou zaoberali. Pani riaditeľka Fan Chal, vidíte, je to tá dáma, nie celkom v červenej farbe, ale celkom ľahko identifikovateľnej farbe Chcem poukázať na túto kolegyňu. Je to riaditeľka, je slovinka a pracuje so svojím tímom e, na tejto úlohe. Kolegyne, kolegovia, teraz k tomu, e, čo vy ako rozpočtári oprávnene e, vnímate najvýraznejšie náklady. Po tom, čo sme doteraz na základe veľmi solidného základu vám vedeli oznámiť, že potrebujeme 31 miliónov eur na renováciu a prestavbu a rozšírenie e, budovy, e, budovy Isman. To je veľmi dôležité, že to je budova tu v parku Leopold, je tam otvorený priestor za budovou a tento priestor e, sa prestavuje, keď sú potrebné, keď sú k dispozícii dané rozhodnutia a dostali ste k tomu potrebné skici, nákresy 21,4 miliónov eur bude potrebných na realizáciu trvalej výstavy, stálej výstavy a priestorové vybavenie a cieľom je, aby 21,4 miliónov e, rozšírilo ešte na opatrenia e, teda muzeálnej výbavy tejto budovy. Ďalej sú tu potom 3 milióny eur, ktoré budú potrebné na zozbieranie predmetov, ktoré budú vystavované, mali by byť vystavované. Ďalej sú tu ná, eh, odhady nákladov na eh, bežnú prevádzku, to je 6 až 7 miliónov eur eh, na priebežné náklady, putovné výstavy, objekty na zapožičanie, čistenie, kúrenie a tak ďalej a tak ďalej. A ďalej ešte nie, sú zohľadnené všeobecné služby, bezpečnosť, obsadenie, bezpečnostné body. To všetko sa ale udeje v úzkej spolupráci už s disponibilnými službami eh, Európskeho parlamentu. Ďalej potom budeme mať potrebu 18 eh, pracovníkov eh, správy a na úrovni potom asistentov takisto 18. Ide o prevažne zamestnancov na dobu určitú. Keď sa príjmu tie základné E, e, rozhodnutia, keď sa e, príjme rozhodnutie o tejto rezerve. Chcem ešte zdôrazniť, že mi potvrdili na moju otázku, že všetko je teraz po fáze notifikácie. Je to, je to nejaký odborný termín, ktorý mne osobne nič nehovorí. Vy ale formálne všetko ešte dostanete ako notifikáciu. Všetko vám bude do, dodané. Dom európskej histórie má využiť rôzne eh, prostriedky komunikácie, multimediálne prostriedky, vzdelávacie programy, aby sa umožnil náhľad do dejín. Je tu aj trvalá výstava na ploche 4000 eh, štvorcových metrov a takisto putovná eh, dočasná výstava na ploche 800 štvorcových metrov. Takže sa vytvorí sieť s muzeálnymi národnými zariadeniami, aby týmto spôsobom e, aj na národnej úrovni e, v iných krajinách mohla, by, mohla byť teda táto perspektíva e, umožnená. Ďalej potom ešte záverom, aby som sa držal svojich desiatich minút, kolegyne, kolegovia, Dom európskych dejín by mal byť chápaný ako súčasť modernej stratégie pre návštevníkov Európskeho parlamentu, e, čiže návštevník na tribúne. Pre ňoho je dôležitým aspektom vidieť toto ďalej. Informačné centrum je dôležitým aspektom. A nie je tu rozpor medzi informačným centrom a domom dejín. Informačné centrum by malo e, re reprezentovať európske inštitúcie, ich fungovanie, fungovanie Európskeho parlamentu a dom európskych dejín sa zaoberá dejinami tak, ako e, došlo k tejto situácii, ako v dejine tento vývoj prebiehal. Takže návštevníci, ktorí prichádzajú do parlamentu, môžu centrum, e, informačné centrum e, navštíviť, môžu navštíviť plénum a môžu navštíviť Dom európskych dejín. Všetko sú to súčasti celkového programu pre návštevníkov a ja minimálne vždy, keď e, mám tu možnosť, tak sa teším, e, e, že môžem sprevádzať návštevníkov v parlamente, môžem ich zaviesť do kaviarne a aj v tomto dome európskych dejín bude kaviareň, takže tí naši návštevníci budú môcť nielen, nebudú musieť ísť do parlamentu, ale budú môcť sa usadiť aj v tejto budove domu európskych dejín. Na záver snad ešte dodám, pretože túto otázku stále počujem, ako to vyzerá s financovaním Domu európskych dejín inými inštitúciami. Chcem vám povedať, a moje skúsenosť je taká za 32 rokov, že politika je tiež otázkou dôvery. Ak teraz v tejto fáze Rade ministrov a komisii e, povieme, alebo ich zapojíme a spýtame sa, koľko nám dajú peňazí, tak pro, projekt by bol stroskotal. Neboli by sme dostali z iných inštitúcií žiadne prostriedky, žiadne od, žiadnu odpoveď a preto my s podporou predsedov e, skupín sme sa rozhodli, že to bude naša vec, bude to čas našeho programu návštevníkov a asi 49 e, návštevníkov, ktorí sú tu, sú mladí ľudia, na tých sa chceme obracať a preto to urobíme záležitosťou Európskeho parlamentu ako súčasť modernej stratégie návštevníkov. Samozrejme, že sa tu dá premýšľať o tom a tu chcem, um, môžem hovoriť len za seba a môžem aj za predsedníctvo tu pán Martínez, Martínez takisto pani Isabel Durand, ktorá sa veľmi angažovala, je prítomná. Sú to teda kolegovia, môžem teda aj za nich povedať, že treba preveriť otázku, aké budú následné náklady, keď bude fungovať tento dom, ako tieto náklady budú prerozdelené medzi jednotlivými inštitúciami EÚ eh, e prípadne. To je teda úloha budúcnosti, o ktorej treba premýšľať. Chceme o nej premýšľať. Môžem vám však povedať za našu stranu z pôdy kuratória, že sme za úplnú transparentnosť, že chceme dať všetky informácie, eh, ktoré dať môžeme. Nemôžeme však dnes zodpovedať na všetky otázky a verím, že eh, pri obojstrannej dobrej vôli budeme môcť eh, realizovať tento projekt, pretože v podstate ide o to, aby naše generácie, budúce generácie reprezentovali naše hodnoty a preto vás chcem poprosiť, aby tá rezerva, ktorá existuje vo výške 2,5 milióna, aby táto rezerva bola rozpustená, aby e, zmluva s architektom mohla byť podpísaná, aby sme sa vybrali teda dobrou ďalšou cestou k, realizácii Domu európskych dejín. Chcem vám poďakovať za pochopenie, e, za pozornosť a za, e, ako očakávam, dobrú, dobrú, dúfam, dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne pánovi Poteringovi za túto prezentáciu, ktorá je veľmi jasná a za všetky dokumenty, ktoré boli distribuované nášmu výboru. Pán podpredseda Martinez, nech sa páči. Poprosím každého rečníka, aby bol čo najstručnejší, pretože musíme začať hlasovať o niekoľko minút. Samozrejme, pán predseda, Chcel by som doplniť niekoľko osobných e, poznámok e, trošku odlišného charakteru a možno tak viacej doplňujúce. Budem hovoriť španielsky. Výzva, ktorému múzeum čelí, je zdôrazniť keď v Španielsku o tomto hovorím, tak je to taký zázrak. zázrak, ktorý znamená prechod k storočí autoritárskeho režimu k demokracie. storočí chudoby, ktoré viedlo k prosperite, konfrontácie, ktoré sa zmenili na integráciu a storočia vojny, ktoré sa zmenili na mier. Nestalo sa to len tak jednoducho. Je to zázrak, ktorý sa udial pod vedením politikov, ktorí konali v prospech ľudí a pod dohľadom ľudí. V čase, keď ehm, teraz sú tu nové myšlienky o tom, ako politika má vyzerať, je to pre nás šanca ukázať ľuďom, že politici a politika sú schopní e, byť nositeľmi zázraku, ako som ho spomínal. Druhá e, téma alebo druhá otázka sa týka toho, či tento zázrak je nezvratný. Mnohí ľudia k nám prichádzajú do Bruselu a mm, ja si nemyslím, že je to nezvratné, je to niečo, čo má hlboké korene, ale musíme si to uvedomovať, posilňovať a chrániť. Nie je žiadna záruka, že šialenstvo znovu nepreváži nad rozumom mm, Možno niektorí z nás budú prekvapení, že Európsky parlament e, sa ujal tejto iniciatívy, ale nie je to náhoda, je to niečo, o čom sa diskutovalo 20 rokov, niečo, čo 15 rokov e, sme nedokázali presadiť, pretože sme mali príliš uh, E, veľa aktérov, a ktorí e, so sebou navzájom nesúhlasili a nebolo to dostatočne reprezentatívne. Nedokázali sme dosiahnuť konsenzus a presadiť tento projekt. E, je to úlohou parlamentu, teda aby tento dom nebol sekciou parlamentu, ale aby fungoval, aby mal dostatočnú autonómiu vo svojom fungovaní a financovaní. Myslím si, že toto sú veľmi dôležité veci. Myslím, že Našou povinnosťou je prezentovať to a keď vytvárate múzeum, tak nezabúdajte na prvý problém. Koľko ľudí príde, akí ľudia prídu. Máme tu milióny ľudí, ktorí stoja v rade, aby sa dostali do múzea, pretože milióny ľudí budú prichádzať do Bruselu, pozvú ich eh, poslanci eh, nášho parlamentu zo všetkých členských krajín a samozrejme z krajín, ktoré nie sú členmi, pretože hovoríme o tom, že ukážeme krajinám, ktoré ašpirujú na slobodu, ako je to napríklad v Severnej Afrike, ten fenomén, ktorým žijeme v Európe, ktorý sa môže stať aj inde. Títo ľudia navštívia múzeum a ja si myslím, že predovšetkým hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí prídu samozrejme aj starší, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa udialo počas ich života, ale mm, tí, tá mládež e, môže vidieť, ako sme sa dopracovali k e, tomuto procesu zmierenia, integrácie Francúzska a Nemecka najskôr a potom ako e, krajiny západnej Európy pod vedením fašistických režimov E, Španieli, Portugalci, Gréci, e, ako sa im podarilo e, pripojiť sa k tomuto procesu demokracie. Niektoré krajiny mali privilegium, že boli súčasťou tohto procesu od začiatku. Niektorí, ktorí bojovali v rozličných odbojoch, stredná, východná Európa, ľudia bojovali preto, aby prekonali totalitný režim, diktatúru a s e, touto identifikáciou e, s európskym projektom sa k nám pridali. Preto téma múzea nie je len okrajová, nie je to niečo povrchné, je to zásadné a rovnako zásadná je podpora e, tohto fóra v rámci nášho výboru. Takže nestrácajme sa v detailoch. Pán Potrin povedal, že všetky informácie sú k dispozícii pre vás. Nepýtajme sa otázky, ktoré nemôžno zodpovedať teraz, ale zodpovieme ich neskôr v procese. Ďakujem, že ste ma počúvali. Ďakujem, pán podpredseda. Mám viacero žiadosti o slovo Helga. Chcete ho prehovoriť teraz, alebo chcete si najskôr vypočuť kolegov? Najprv si vypočujete kolegov, dobre. Nie, nie. Chcete hovoriť teraz, prepačte. Takže Helga, máte slovo. Ja, Dank, Áno, vďaka pán predseda. Ďakujem aj pánom Petringovi a Martinezovi Martinezovi za ich vyjadrenia. Rada by som vám jasne povedala nielen vám, ale aj ostatným, ako podpredsednička výboru pre kultúru, že musíme vychádzať, že ma netreba nejako presviečať o tej myšlienke a o koncepcii e, tejto inštitúcie e, tento nápad e, vytvoriť takýto dom európskych dejín považujem za mimoriadne dôležitý, potrebný a želateľný. Tiež tá myšlienka zriadenia vedeckého poradného výboru, obsadeného naozaj e, excelentnými odborníkmi. Toto považujem za veľmi e, dobré a tiež napojenie na už existujúce múzea v iných mestách v Európe, na juhu, na východe, na západe že takto naozaj môžeme prispieť k vnímaniu e, tej plurality dejín, pretože európske dejiny ako také neexistujú, je ich v zásade viacero v závislosti od krajiny, z ktorej pochádzate. Dobre, ale toto som povedala ako podpredsednička výboru pre kultúru a ako členka výboru pre rozpočet vám musím povedať nasledujúce. My máme spoluknodpovednosť za rozpočet Európskeho parlamentu minulý rok, pokiaľ ide o rozpočet 2011, tak e, som povedala, áno, určité nárasty sú dôležité, máme Lisabonskú zmluvu, ale máme tu zároveň aj krízu a musíme našim občanom naozaj ukázať, že sme ochotní nejaký akým spôsobom sa sami obmedziť, pretože inak budeme veľmi nedôveryhodní. Pán Fernández e, sa zaoberá rozpočtom 2012 a on e, to tak nazval celý tento postup konsolidáciou. A prosím, berme to vážne, toto slovo konsolidácia. Keď chceme konsolidovať, tak e, musíme prísť s konkrétnymi návrhmi, kde budeme konsolidovať. Takže nemôžeme stále iba navyšovať, ale musíme aj konsolidovať. To znamená, že ak e, v rozpočtovom výbore väčšina rozhodne o tom, že odporúčime tento projekt, tak z môjho hľadiska musia byť úspory na nejakom inom mieste, na inom mieste, aby sme dostali cieľu zodpovednosti a konsolidácie. A v súčasnej situácii toto presne považujem za potrebné. Ďalej som chcela poukázať na to, že v prípade politik budov. Pani Holmajer na to veľmi tlačila, že je potrebné mať strednodobé plánovanie pre budovy. A toto musí platiť nielen pre komisiu, ale aj pre parlament. Naozaj musíme veľmi transparentne a zodpovedne začať s plánovaním nových budov a ich financovania. Takže nechápem celkom presne ten argument v tom zmysle, že my ako parlament musíme tento dom európskych dejín najskôr robiť sami. Ak je to naozaj taký v hĺbke európsky projekt, ako vy argumentujete, tak by sa malo dať predpokladať, že aj v komisii, aj v rade budeme mať nejakých spolubojovníkov, ktorí to chápu. Ak to takto nechápu, tak je to problém, ale že to máme financovať my sami a že potom neskôr e, možno e, presvedčím aj ostatných, tým mám ja ťažkosti, keď je to inter, inštitucionálny projekt inštitúcií, e, tak keby to bol takýto projekt, tak by to podľa mňa bolo lepšie. A ešte niekoľko detálnejších otázok, ktoré vás poprosím v ďalšej rozprave zodpovedať. Poprvé, logistika. Tí mnohí návštevníci, ktorí dúfajme budú prúdiť z celej Európy, mňa by zaujímalo, kde budú stať autobusy, ako to máte naplánované, tak eh, aby tam neboli nejaké prekažky, eh, zápchy a tak ďalej. A potom ten transfer dnešný, 2,5 milióna, na čo sú tieto prostriedky potrebné? na podpis zmluvy s architektom. To, čo máme na stole štúdie architektov, to už je zaplatené. Ak áno, tak v poriadku, ale ak nie, tak bude táto suma použitá aj na financovanie už odvedenej práce. Toto mi prosím vysvetlite A ešte posledná otázka. Ako to vyzerá so vzťahom? Už ste to načotli, ale rada by som mala explicitnejšiu odpoveď. Ako to bude so vzťahom medzi tým kuratóriom, kde pán Petering je predseda, a medzi tou radou, e, tým poradným výborom odborníkov, ktorý bude e, sa zaoberať tiež celkovým tým smerovaním, smerovaním e, tejto novej inštitúcie. To sú moje otázky. Ďakujem. A poprosím kolegu, aby boli, poprosím kolegov, aby boli struční vo svojich eh, príspevkoch. Slovo má pán Gariga. Sí, presidente, muy brevemente, nuestro grupo... Ďakujem, pán predseda, budem naozaj veľmi stručný. Naša skupina nemá nejaké veľké problémy s tým, že by sa táto rezerva uvoľnila na tento projekt ale mm, pripájam sa k niektorým otázkam, ktoré vyslovila pani Trupel. Hlavne pokiaľ ide o tých 2,5 milióna eur. Zmluva s architektom, na podpis zmluvy majú ísť tieto prostriedky a máme tu informácie, podľa ktorých pri renovácii tejto budovy bude potrebných 21 miliónov eur. Takže architekti stoja asi 10 celkových nákladov. Ako si to máme vysvetľovať, pán Pöttering alebo pán Martinez Martinez? Možno by ste nám mohli o tom niečo povedať bližšie. Pokiaľ ide o technické aspekty, kolegyňa Trupel položila zo pár otázok, ktoré zaujímajú aj mňa ale mám ešte takú určitú pochybnosť. Jedným z aspektov e, tohto nového domu je spolufinancovanie. Takže by ma zaujímalo, ako k tomu prispejú iné inštitúcie. Prispeje napríklad aj mesto Brusel alebo belgická vláda. Prečo neprispejú? Ide o projekt, ktorý je v záujme všetkých predsa. Viem aj, že komisia financuje zo svojho rozpočtu kultúrne aktivity európskeho charakteru a ja snad nepoznám ani európskejší projekt ako tento dom dejín. Takže to by malo Európsku komisiu zaujímať a preto si kladieme otázku, prečo komisia neprispieje. Do. Ďakujem, Salvadore. Milí kolegovia, je 11 hodín a mali by sme hlasovať o 11. Je to dôležité hlasovanie. Mám ešte 6 žiadostí o slovo. Poprosím, aby ste sa držali minuty, teda prepačte mi to, ale slovo má Goran Ferm. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za výbornú prezentáciu a ďakujem za dokumenty, ktoré sme dostali e, na e, odvodenie transferu. Naše odpovede boli zodpovedané vieme viac, ako sme vedeli predtým. Nie je to v kompetencii výboru pre rozpočet, ale osobná pripomienka, myslím, že toto je dobrý projekt a zvlášť si cením, čo ste povedali v dokumente, že sa chceme sústrediť na európsku históriu po druhej svetovej vojne, pretože to je dôležité, inak by projekt mohol byť príliš široký, príliš veľký. Dôvod, prečo parlament to má podporovať, je práve preto, že je to o období európskej integrácie, o európskych inštitúciách. To je moja osobná pripomienka. Ale dovolte mi tiež povedať, že je dobrá myšlienka, mať lepšiu stratégiu pre politiku voči návštevníkov. A toto by mohlo byť e, dôležité. Hoči mám otázky ako pani Trupel k logistike. Ešte stále sú tu niektoré otázky, ktoré ešte si vyžadujú odpoveď. Pani Trupel spomenula jedna o spolufinancovaní s partnermi medzi inštitúciálnom prístupe. Ja mám dve ďalšie. Uh, Jedna z nich sa týka toho, že v pôvodnom dokumente e, od výboru expertov sa povedalo, že toto by mal byť e, nezávislý, oddelený orgán. Mohli by ste trošku upresniť tú formu, čo sa tým má na mysli nezávislý orgán? Nebude to časť organizácie Európskeho parlamentu. Mohli by ste to ešte objasniť? pretože podľa mňa je to veľmi dôležité. A tiež by bolo dôležité objasniť e, proces príjmania rozhodnutí. Toto je kontroverzné. Viete, že tu máme čas rozpočtovej disciplíny. Levandovský chce znížiť administratívne výdavky o percento. Um, bol tu návrh, že tu nebude žiadne navýšenie v rozpočte e, Európskeho parlamentu a tu samozrejme veci sťažuje. Potrebujeme uh, jasnosť v procese príjmania rozhodnutí. Ide o transfer, to je jedna vec, ale kedy príjmeme konečné politické rozhodnutie k tomuto projektu? Bude to len transfer v rozpočte parlamentu, alebo to bude formálnejšie rozhodovanie o projekte samotnom? Myslím si, že toto je veľmi zásadná téma. Predtým, ako tieto otázky budú zodpovedané, podľa mňa naša skupina bude požadovať e, e, časový, časové posunutie nie je príliš dlhé, pretože my chápeme, že niektoré otázky sa nedajú zodpovedať hneď, ale aspoň rozhodovanie, e, náklady na stavbu, toto všetko sa musí objasniť, kým príjmeme príslušné rozhodnutie. Ďakujem, Goran. Pán Portáš. Ďakujem, pán predseda. E, v rámci jednej minúty páči sa mi tá myšlienka múzea. Tiež e, sa mi páči to, čo som počul o vonkajšej architektúre. Podľa mňa potrebujeme múzeum a náklady, ktoré vidím v dokumentoch, nie sú príliš vysoké. Sú tam tiež iné metódy úspor, ktoré by mohli eh, byť eh, vlastne takým vyrovnaním budúcim nákladom. Eh, môžeme ušetriť peniaze inde, ako povedala Helga, a táto investícia je plne zdôvodniteľná. Ale mám otázku, ktorá súvisí s tým, čo povedal pán Garga v Portugalsku. kancelária architektúr, architekta by e, si vyžadala honorár asi vo výške asi 7 či 8 2,5 milióna eur. Ak by sme mali celkovú investíciu vo výške 21 miliónov, to je teda dosť veľká suma peňazí a ja by som sa teda spýtal rovnakú otázku, ako sa spýtal Salvator. Ďakujem, milý kolega. Zostávame v Portugalsku. Slovo má pán Fernández. Ďakujem, pán predseda. Táto téma už ehm, bola prediskutovaná a rozhodlo sa o nej, keď sme hovorili o rozpočte na rok 2011. Ceny, náklady sú v dokumentácii, ktorú máte, ako aj dokumentácie, ktorá sa týka domu histórie. Pán Petering a pán Martinez, e, im ďakujem za prezentácie, informáciu sú veľmi jasné, no a samozrejme nemôžeme sa teraz venovať detailom, teda ako e, sa tieto veci budú riešiť, ale podľa mňa by sme mohli povedať e, niečo v súvislosti, o čom sa už rozhodlo a už to v podstate prebieha. Podľa mňa by sme mohli dať tomuto oficiálne zelenú a e, nájsť potrebné prostriedky, aby projekt pokračoval, majúc na zreteli to, že sú tu určité mm, limity, v ktorých musíme fungovať. <clears throat> musíme sa teda na to pozrieť, ale podľa mňa nemá veľký význam diskutovať o niečom, o čom sme už diskutovali a parlament sa formálne zaviazal, lebo je to v rozpočte rok 2011. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz má slovo pani Olmajer. Eh, Predtým, ako jej dám slovo, privítam uh, pani Inge Gressle ktorej želáme všetko dobré, všetko najlepšie k narodeninám. C'était hier. Teda včera ste mali narodeniny, ale keďže to oslavovala 24 hodín, tak je želám všetko najlepšie aj dnes. Pani Holmajer. Pán predseda, vy ste mali osobitnú čest Uh, nuž, treba povedať, že je to veľká, veľká, veľká oslava, veľká česť oslaviť uh, narodeniny uh, pri e, rokovaniach o rozpočte. V každom prípade k domu európskeho, e, k európskemu domu nasledovné. Jednu vec chcem zdôrazniť, sú tu totiž zlé čísla. 31 miliónov sú na renováciu a výstavbu v roku 2008. Viete, že ja som vždy veľmi precízna pri číslach. V roku 2008 tu vo výbore sme Eh, schválili 18,5 milióna na kúpu budovy Eastman. Išlo len o renováciu. 18 eh, miliónov bolo eh, vyhradených na renováciu a k tomu je tá ďalšie rozšírenie 13 miliónov, to ďalšia dostavba. Celkový výsledok je teda tých 31 miliónov. Tá dostavba vtedy nebola kvantifikovaná. Ďalej je tu dodatočný materiál, v ktorom sa ukazuje, že aj obsahová výbava, to znamená stále výstavy, putovné výstavy, to všetko, čo patrí, patrí k výstavám. No, toto všetko je tých 21,4 miliónov plus zasadačky, kancelária a tak ďalej a tak ďalej. Teda na to obdobie tých rokov spomenutých, 11 až 14, tí, týchto sú tie 3 milióny. A dnes by som vás chcela poprosiť o úvahy o tom, aby sme hovorili len o, o, hovorili len o transfere na náklady na architektov. Ak by sme totiž teraz začali e, klásť tu otázky, či tam dobre dokáže zaparkovať autobus, a tým zaťažíme teraz ten transfer, tak myslím si, že ani o 4 týždne nebudeme vedieť viac o autobusoch. Nedáva teraz veľký zmysel klásť takéto, e, tak, takéto otázky. Ja súhlasím, že to treba vyjasniť, kde zaparkovať, kde, e, kade vojsť a tak ďalej. A pani Durán vie, že máme e, tu vo vlastnej budove máme ešte stále prázdnu jednu garáž, ktorá sa nevyužíva. Tá sa dá výrazne ľahko využiť pre návštevníkov, je akceptovateľné. Po druhé potom chcem povedať, že treba zvažovať aj to, že či takýto projekt, či na ňo existuje správny okamžik. E, celkom vážne poviem, že pre takéto veci, ako sú dejiny a tak ďalej, e, na, nikdy nie je vhodný čas. Vždy je niečo e, súrnejšie, hospodárske otázky, politické otázky a otázka pre mňa znie, či chceme odvážne alebo teraz, e, kvôli takéto transferovej sume, e, kde chceme ďalej plánovať 2,5 milióna, čo chceme vo všeobecnosti vo vzťahu ku komisii vytvoriť. Chceme ju zapojiť, ale teraz tých 2,5 milióna naviazať na ne všetky tie predpoklady s radou, s komisiou, môžem vám povedať, že som presvedčená, že tento projekt nakoniec nebude realizovateľný, pani Trypel alebo bude od, odročený na neurčitý dátum, pretože si myslím, že 27 krajín v rade e, si nemyslím, že by sme doka- dokázali e, získať všetkých. O tom síce treba hovoriť, ale tento transfer nemožno tým e, podmienovať. Tých 31 miliónov e, treba povedať, že zďaleka dobre zahrňajú náklady na architektov, by tú otázku e, zodpovedalo. A keď sa pozriem na hospodárskú krízu, tak myslím si, že takáto investícia by bola pozitívna aj pre štát Belgicko. Pred, pán predseda, posledná veta. Celkom jednoducho spovol, povolte tento transfer a otázky, ktoré sú nadvezujúce, tie riešme v následnom pol roku. Ďakujem pekne, Vladimír. Veľmi stručne. Ďakujem, pán predseda. E, bol som spravodajcom pre rozpočet na rok 2010 a už vtedy sme súhlasili s tým, že táto investícia pôjde a myslím, že každý v rozpočtovom výbore zahlasoval za to, aby, aby e, išla ďalej. My sme vtedy nevytvorili osobitný rozpočtový riadok iba preto, že sme povedali, že potrebujeme samozrejme všetky čísla najprv na to mať, aby sme mohli pokračovať normálnym štandardným spôsobom ďalej. Dnes prvýkrát vidím nejaké, nejaké čísla, ale v každom prípade si je potrebné povedať do budúcnosti naozaj, aby sme neprišli s ďalším transferom alebo s ďalším až a potom si povieme ďalšie informácie. Čiže bolo by dobre, keby sme si nadefinovali nejaký ten plán Eh, kedy budeme mať komplexnú informáciu, ktorá je potrebná možno aj preto, že eh, raz budeme raz budeme prevádzkovať ten trojuholník, Európsky parlament, Dom európskej histórie a návštevnícke centrum. Raz ho budeme, čiže treba si povedať, či ho budeme robiť aj cez víkendy. Ja si myslím, že áno, aby sme využili maximálne túto, túto možnosť a aby, sme, aby, sme naozaj, aby tá investícia bola efektívna musíme si povedať, či tá expozícia bude stála, to znamená, či sa ona ne, nebude meniť, ako sa nemenia expozície napríklad vo Švedsku, e, vo Vasa a, a inde, a bude sa meniť iba tá budúcnosť lebo to súvisí samozrejme s nákladmi, ak bude meniť expozíciu každý rok niekoľkokrát, tak to bude stáť podstatne viac peňazí. Hovoríme o putovných výstavách, čiže je tu veľa otázok, ktoré si treba nadefinovať, treba si ich položiť na stôl a musíme sa k ním stretnúť, aby sa nestalo, že iba keď schválime nejaký transfer, tak si povieme nejakú novú informáciu. A súhlasím s kolegami aj s tým, aj s pani Tripela a s ďalšími, že ja si myslím, že je čas na to, aby sme oslovili aj mesto Brusel, aby sme oslovili inštitúcie ostatné. Využijme to, podľa mňa získame partnerstvo, je to prinesie efekt aj e, pre mesto Brusel, že sem prídu milióny milióny návštevníkov, ktorí naozaj prídu do tejto expozície, je to potrebné využiť. Už nám nikto nezoberie to, že my sme autori tej myšlienky Európsky parlament. Ja si myslím, že je čas na to, aby sme eh, našli aj partnerov na financovanie. Ďakujem. Merci, Ďakujem, pani Andersen. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcela objasniť, kto vlastní túto budovu, pretože musím pochopiť, či sú tam nejaké náklady na nájom, aj keď to vlastní komisia. Rada by som mala odpoveď na túto otázku. E, pán Potering, naznačili ste, že bude tam asi 16 miliónov eur, ktoré budeme musieť vynaložiť ešte predtým, ako začne fungovať tento dom európskej histórie, ale žiadne informácie sme nemali o denných nákladoch na prevádzku a mm, aj keď pani Holmajer nás žiada, aby sme schválili určité transfery e, pre e, mm, honorár architektúry. Ja nesúhlasím s tým, že by sme mali rozhodovať takýmto spôsobom. Nevidím tu zdôvodnenie, prečo takéto výdavky, aj keď je to financované z úspor. Myslím, že história, história sa dá nájsť v knihách a mnohé múzea v Európe pokrývajú európsku históri históriu, takže prečo potrebujeme aj Európsky dom, dom európskej histórie? Takéto výdavky v čase krízy by boli úražkou pre občanov Európy, ktorí prechádzajú krízou a ktoré musia strpieť škrty v ich národných rozpočtoch. Tiež si myslím, že je zvláštne, že Európsky parlament e, by presadil takýto projekt bez toho, že by mal súhlas Rady a komisie a nejakú ich účasť, mal by to byť e, východiskový bod. Moja skupina samozrejme neschválí tento transfer alebo nejaké ďalšie náklady, ktoré sú spojené s Domom európskej histórie. Ďakujem. Ďakujem a posledný rečník je Jutta Haug. Ja, vielen Dank. Ähm, also, um... Áno, ďakujem pekne. Takže rada a komisia získať ich na našu stranu od samotného začiatku. E, s tým nepočítajme, veď dobre viete, ako to vyzerá, keď sa snažíme o dohodu alebo kompromisy s radou. Takže ruky preč od rady. Ale prosím vás, táto váhavosť kolegov, okolo tohto celého projektu. Toto veľmi úzko súvisí s tým, že sme tu vo výbore pre rozpočet. O ten koncept mi nejde, ten nespochybňujem, ale my vo výbore pre rozpočet skrátka nemáme dojem, že by sme vedeli, do čoho sa púšťame. A to sú tie prevádzkové náklady každoročné. Na strane 6 Teraz máme poprvýkrát k dispozícii nejaké čísla, pokiaľ ide o technické vybavenie. 7,29 miliónov eur. V poriadku. Ale personál napríklad, personálne náklady, k tomu nič nevieme. Áno, sú tu uvedené nejaké pozície, ale kto nám povie, v akej kategórii budú tieto pozície? Tam je tých možností veľmi veľa. Takže keby sme mali jasný obraz o všetkom, tak by to pre nás rozpočtárov ešte raz hovorím o koncepte, nehovoríme, hovoríme len o rozpočte a pre nás ako rozpočtárov by bolo skrátka jednoduchšie potom to celé odsúhlasiť. V poriadku, milí kolegovia. Diskusia je veľmi bohatá, je tu veľa otázok, ale ja ju musím skončiť teraz, pretože musíme hlasovať. Nemôžeme toto hlasovanie odložiť vzhľadom na naliehavosť toho, aby rozpočtový výbor bol pripravený na rozhodnutia v budúc týždňovej plenárke. Chcem pripomenúť rozličným rečníkom, že parlament v plenárke a rozpočtový výbor osobitne podporili projekt od začiatku e, s výnimkou, teda ako to pripomenula pani Andersen, všetky skupiny to podporili. Chceme Dom európskej histórie, Inicioval to Európsky parlament a v prvej fáze to mal financovať Európsky e, parlament. Tak sa to rozhodlo. Teraz máme ako rozpočet, rozpočtový výbor prijať dve rozhodnutia na našej úrovni. Rozhodnutie, ktoré je najnaliehavejšie, sa týka uvoľnenia rezervy 2,5 milióna čo je vlastne suma rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v rozpočtovosti, ale sú v rezerve, ktorá sa využije podľa toho, ako bude fungovať e, táto budova, aké tam budú procesy. No a potom v správe pána Fernandesa máme upresniť, aké sumy budú v rozpočte 2011. O toto ide. 2012, e, pardon. Tam sú odhady a potom na úrovni rozpočtu. Takže ja kladiem otázku nášmu spravodajcovi, ak som správne pochopil, čo povedal náš spravodajca a ak e, niektoré skupiny chcú upresnenia predtým, ako budú hlasovať o prevode, ak náš spravodajca si myslí, že skutočne sú potrebné upresnenia predtým, ako sa bude hlasovať o transfere, tak ja by som navrhoval, aby sme odložili toto hlasovanie. Nikto nie je proti transferu, ale niektorí potrebujú detaily ďalšie predtým, ako odsúhlasia tento transfer. Takže odložme hlasovanie o transfere na naše budúce stretnutie. To je o dva týždne, 15. marca. A dovtedy, teda poprvé, naša spravodajkyňa bude s, v kontakte s týmom a pán Fernández a pani Olmajer, ktorá je poverená politikou budov, spolu s Helgou, uh, aby sa stretli s týmto tímom a aby e, spresnili otázky, kde sú potrebné reakcie týkajúce sa transferu, pretože bolo tu položených veľa otázok. Niektoré z nich sa týkajú dlhodobej perspektívy, náklady na fungovanie budovy a tak ďalej a tak ďalej. Tam ešte nie sme, ale niektoré otázky sú potrebné, aby sa potvrdil súhlas s transferom. Takže táto, tento malý trojčlenný tím, kde bude zastúpený rozpočtový výbor, e, po našom stretnutí sa skontaktuje e, s, s tým tímom, ktorý je poverený e, týmto projektom, aby prípadne písomne sa tieto otázky upresnili a na našom budúcom stretnutí 15. marca by sme mohli predložiť transfer na hlasovanie. a mohli by sme upresniť stanovisko aj k rozpočtu 2012. Pán predseda, len taká technická poznámka. Ešte prebieha notifikácia bude nasledovať e, oznámenie o všetkých nákladoch, e, ktoré budú s týmto celým súvisieť. Toto ešte príde nad rámec toho transferu. Ten transfer teraz neobsahuje celý ten komplet. Neschvaluje sa kompletne celý projekt, keď sa schváli tento transfer. Áno, áno, samozrejme, s tým súhlasíme, to je v poriadku. Helga, toto riešenie vyhovuje vám? Áno, ďakujem, pán predseda. Toto riešenie považujem za správne, lebo nemáme dostatok času a je mnoho otázok otvorených, takže súhlasím s vašim návrhom vyriešiť otázky a potom koncom marca to odhlasovať. Dobre, takže vidíte, ako to vyzerá, pán predseda. Keďže musím teraz eh, zastaviť túto diskusiu, ak zastavím túto diskusiu, vy nemôžete reagovať na všetky otázky, ak by som o tom dal teraz hlasovať. Takže, ale na druhej strane najdôležitejšie je, aby sme mali e, politickú podporu v rozpočtovom výbore a my všetci si myslíme, že je našou povinnosťou dosiahnuť výsledok, a rozpočtový výbor vám chce pomôcť. Takže sú tu otázky, ktoré treba upresniť e, do tých dvoch týždňov. Sa to stane a potom prejdeme k transferu a potom uvidíte s pánom Fernandešou a s, teda s rozšíreným predsedníctvom uvidíme, ako budeme postupovať. Dobre, takže ďakujem pekne za vašu prítomnosť. E, budeme postupovať takýmto spôsobom. Teraz e, môžeme prejsť k hlasovaniu. a navrhujem, aby sme začali Je to bod 15, je to správa nášho kolega Fernandeša. Diskutovali sme počas minulého razu. Máte všetci hlasovací zoznam, všetci ho máte? Mm, v poriadku, takže žiadam sekretariat, aby si overil, že tu nemáme príliš veľa členov EPP ani príliš veľa zo strany zelených, medzi inými. EPP to sú vlastne jediní ľudia, ktorí pracujú v tomto výbore. Takže aby ste mi povedali, či mám právo hlasovať alebo nie. Všetci ste pripravení, dobre. Pozmenujúci návrh číslo 1, úvodné ustanovenie G. Pán Alvaro, rozpravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa. Schválené jednohlasne. 2. Pán Fogen, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Pani Andersen, zdržal sa. Schválené 3. Alvaro, spravodajca je proti. Kto je za? Musíme počítať. Takže zdvihnite ruky. Proti? Môžem hlasovať aj ja? Petnáct. Šestnáct. Pani Grenie, vy ste proti? Vy ste proti. Dobre. Takže vy ste to rozhodli. Takže týmto zdravím vašu politickú odvahu. Číslo 4, LS, spravodajce proti, kto je za? Za sa musíme počítať. Máme tu aj tie prístroje, máte všetci kartičky so sebou. Budeme hlasovať e, a teda manuálne a potom použijeme e, hlasovacie prístroje. Dobre, takže zdvihnite prosím ruky tí, ktorí sú za tento pozmenujúci návrh Alice. 17. Proti. Osemnáct. Takže Inga to rozhodla. Držal sa, zamieta sa. 5, Vogan, spravodajca je za, kto je za? Proti? Držal sa? Schválené. 6, Vogan, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 7, Alvaro, spravodajca je za, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Ústny pozmenujúci návrh pána Alvara. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mrzí ma, že to musíme riešiť cestou ústnych pozmeňovacích návrhov, ale keďže ten hlasovací zoznám. My sme boli v Kodani vtedy a nebola ani žiadna schôdza. Tiemi spravodajcov takto žiaľ musíme riešiť týmto spôsobom. Týka sa to oceku 3, je to slabúčké pozmenenie princípy dobrého riadenia podľa článku 27 tam sa na ne poukazuje. Accountability sa tam explicitne neuvádza, takže my by sme tam chceli pridať slova in the spirit of accountability. Dúfam, že toto kolegovia chápu keďže 27. accountability nie je uvedená, tak to tam chceme takto doplniť in the spirit of accountability. Nepredpokladám, že by s tým niekto mohol mať problém z nejakej skupiny. Keď sa pozriem na úspel spravodajcu, ktorý je za tento ústny pozmeňujúci návrh, tak to chápem. Takže dávam tento ústny pozmeňujúci návrh na hlasovanie. Kto je za, proti, nikto, zdržal sa, nikto sa nezdržal, jednohlasne schválené. 9. Vogenferm Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Väčšina zdržal sa. Nikto sa nezdržal. Takže ľavica je v menšine 10. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Veľa. Zdržal sa. Jeden sa zdržal. Pre, podobná väčšina, takže zamieta sa. 11, Alvaro, desiatka bola, uh, desiatka vypadla, takže jedenáctka zostáva. Kto je za? Spravodajca je proti. Kto je za? Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Mám právo hlasovať, nemáme tu príliš veľa členov EPP. Dobre. Takže hlasujem. Nemáte kartičku a ste proti? Ste za? Takže končím hlasovanie. 18 za plus 1, 16 proti, takže schválený. 13. Nie, prepačte, toto bola jedenáctka, o ktorej sme hlasovali. Dvanáctka, hovorí pán predseda. Jedenáctka. Takže teraz hlasujeme o dvanáctke. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Väčšina je proti, zdržal sa, zamieta sa. 13. James Ellis, spravodajca je za. Kto je za? Proti. Nikto, zdržal sa. Nikto. Jednohlasne, jednohlasne schválený. 14. Spravodajca je za. Kto je za? Mnohí proti. Pán Alvaro. A niekoľko ďalších. Nie, takáto je demokracia. Kto sa zdržal? Schválené. Schválený. 15 je stiahnutá, 16 pána Abada Riketa, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Ďakujem. Helga je proti. V poriadku, zdržal sa. Schválený. 17. Kompatibilný so 16. Alvaro, spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený jednohlasne. Znovu máme ústny pozmeňujúci návrh 18 aby sme doplnili um, opätovné nasadenie a školenie. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Niekto zdržal sa. Schválený jednohlasne. Pozmenujúci návrh, kompromisný pozmenujúci návrh e, spravodajcu pán Vogan sa chce ujať slova k tejto veci? Nie? Áno. Mm, kolegovia, Pôvodne dostali kompromis zo strany spravodajcu, ale po určitých diskusiách sme sa dohodli o novom kompromise, a ktorý bol predložený kolegom. Je to dlhý kompromis, takže to prečítam. Je to so súhlasom spravodajcu. Dúfam, že kolegovia to budú akceptovať. Dobre, v poriadku, ďakujem vám. Požiadali ste o slovo, pán Alvaro? Ďakujem, pekne, radšej budem hovoriť po anglicky. Ďakujem pekne za upresnenie, za ten nový text kompromisného návrhu, ale myslím si, že z toho jasne vyplýva, že by sme sa o týchto otázkach mali pozhovárať. Ja nechápem, prečo tie dve veľké skupiny podporovali e, navýšenie toho príspevku na sekretariát. No a keď teraz chceme prostriedky na ďalšie kancelárie, keď máte viac asistentov, máte viac kancelárií, tak zrazu je tu e, kritika z ich strany. Ja to nechápem. Chýba mi v tom nejaká konzistentnosť, ale tento návrh e, ten kompromis, ktorý bol prijatý, trošku tak zmierňuje, takže moja skupina s tým súhlasí. Vod. Toto je vlastne určitým spôsobom vysvetlenie hlasovania pozitívneho, takže dávam na hlasovanie kompromis. Eh, A kto je za? Chápem, že všetci. Kto je proti? Pani Andersen zdržal sa. Takže schválený. 19 tým pádom odpadáva. 20. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Nikto zdržal sa? Jeden sa zdržal, Helga. Takže sme to schválili. Kompromis B a C spravodajcu by sme mohli dať na hlasovanie unblock. Kto je za? Proti? Pani Andersen? Zdržal sa? Nikto? Takže B a C sme schválili. 21, 23, 25, 28 odpadávajú. A môžeme prejsť na 22. Helga Trupel, spravodajca je za. je za? Veľká väčšina proti. Nikto. Zdržal sa. Nikto. Jednohlasne sme to schválili. Bravo, Helga. 24. Pán Alvaro, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Pani Andersen. A pán... Traja sa zdržali. Nik, nikto sa nezdržal, traja boli proti, takže sme to schválili. Kompromis D spravodajcu. Kto je za? Proti? Jeden. Zdržal sa? Nikto? Jeden. Schválený. 26, 27 sú tým pádom pokryté. 29, Vladimír Maňka, spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? schválený jednohlasne. Bravo, Vladimír. 30, Vogan je, schvál, je stiahnutý. 31, Vladimíra Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? 1. Traja. Zdržal sa? Dvaja sa zdržali. Schválený. 32, Vladimír. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? štyria, zdržal sa, nikto, schválený je tiež. 33 James Ellis e, v dvoch častiach. K prvej časti spravodajca je proti, kto je za. Nie veľa, kto je proti, veľká väčšina, takže prvá časť e, bola zamietnutá. Ústny pozmenujúci návrh druhej časti, ktorý by hovoril, vyžaduje generálno tajomníka, aby predkladal takúto správu do 30. júna 2011. Eh, Čo si o tom myslí spravodajca tohto ústneho pozmenujúceho návrhu? Vlastne sa doplní druhá časť, spravodajca je za. Kto je za pozmenujúci návrh takto ústne doplnený proti? Jeden. Kto sa zdržal? 1. Takže schvaľujeme druhú časť takto zmenenú ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany Jamesa. 34 je stiahnutý, pán portáš. 35 nebol stiahnutý, ale spravodajca je proti. Kto je za 35? Pán portáš a pani Andersen. Zvláštna aliancia. Ale o to pozorhodnejšia. Kto je proti? Ďakujem, zdržal sa. Takže sme to zamietli. 36. Pravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Schválený. 37. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Schválený. 38. Pán Alvaro. Spravodajca je proti. Kto je za? niekoľký proti. Mnohí. Zdržal sa. Zamieta sa. 39 Vladimír. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Liberáli. Ale sú v menšine, takže Vladimír vyhral. Schválený 40 Alvaro. Teraz je spravodajca za. Kto je za? Kto proti? Nikto? Nedržal sa? Schválený jednohlasne. Bravo pánovi podpredsedovi Alvarovi. 41 je tu ústny pozmenujúci návrh, aby sa zmenil názov. Bude tu um, Európska jednota, jednotka pre pridanú hodnotu. Kto je za? Spravodajca je za, kto je za? Proti? Ďakujem, zdržal sa. Schválený jednohlasne. 42 D. Urgisa. Prepačte, pani D. Urgisa. dvojka. Ale spravodajkynia je proti. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa väčšina proti, takže je mi to ľúto. 43, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, proti. Zdržal sa. V poriadku, takže schválený. 44, spravodajca proti. Kto je za? Ďakujem, proti. Väčšina proti. Zdržal sa. Schválený. 45. Spravodajca je proti. A ten... A 45. Takže spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti proti. Všetci ostatní. Zdržal sa. Zamieta sa. 46. Spravodajca je proti. Kto je za? sa proti. Takže zamieta sa. A na záver posledný pozmeňujúci návrh e, pani D. Urkice, spravodajca je proti, kto je za? Tak budeme hlasovať elektronicky pre pani Urkicu. Mm takže má svoju kartičku. Otváram hlasovanie. Nehlasovali všetci. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 16 za, 19 proti. Zamieta sa. Pán spravodajca chce niečo povedať k záverečnému hlasovaniu. Ja chcem predložiť technicky pozmenujúci návrh. Myslím, že to musím urobiť e, pre 23 číslo 4 nie je tam 86 miliónov eur ale 158 548,6 milióna eur. Je to technicky pozmenujúci návrh. Takže chceli ste opraviť chybu niekoľko desiatok miliónov eur. To je naozaj len technický problém, hovorí pán predseda ironicky. Takže e, nikto nie je proti tomuto pozmenujúcemu technickému návrhu. Záverečné hlasovanie, možno, že by sme to mohli urobiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Ďakujem. 34 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme nášmu spravodajcovi. Takže

16 a 17 sme mali hlasovať, ale dám slovo našej spravodajkyni Sidony, ktorá nám vysvetlí, prečo navrhuje, aby sme nehlasovali. E, koleżanki i koledzy, e, sprawa dotyczy funduszu Solidarity. Kolegovia, ide tu o fond Solidarity. Diskutovali sme o tom už na poslednom stretnutí čiže uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu EÚ v e, prospech členských krajín, ktoré zasiahli povodne minulého roka. Moja správa by dnes e, nemala byť predmetom hlasovania a to vám musím aj vysvetliť. Informovali nás, že niektoré z členských krajín nie sú ochotné podporiť návrh komisie. Takže v zásade sa vlastne e, zvyšujú poplatky členské a odpor členských krajín je taká silná, je taký silný, že ma teší úsilie maďarského predsedníctva o nájdenie e, kompromisu, aby, ne, aby, aby bol odstranený tento pad Prečo pad? Pretože samotné rozpustenie tohoto fondu sa nespochybňuje. E, je to však technicky zložité, je zložité nájsť vôbec prostriedky. Doteraz sa nám proste nás e, Korepre ešte neinformoval, respektíve nevieme jeho stanovisko, bude to až budúci týždeň, ale pokiaľ viem, maďarské predsedníctvo spoločne s Európskou komisiou sa snažia nájsť ďalšie riešenie, ktoré nám ešte nebolo e, prezentované. Momentálne naozaj nie je o čom hlasovať. Neviem, pán predseda, či si myslíte, že je to múdre požiadať radu, kde sa nachádzajú, v akej, v akej fáze sú, kde je komisia vo vzťahu k pôvodnému plánu, tak aby sme našli efektívne a konštruktívne riešenie, aby tieto prostriedky z Fondu Solidarity boli rozpustené. Ďakujem pani spravodajkyni a v tomto bode jasne ste ho vysvetlili, aká je politická situácia a ako to napísal dnes ráno jeden novinár, je to len taká prvá potička, ktorú musíme očakávať aj v budúcnosti v uplatňovaní roku 2011 medzi radou a ostatnými inštitúciami teda ide o viazané rozpočtové prostriedky z minulého roka. Tento bod mal byť na programe trialógu, mal byť na programe trialógu 31. marca a navrhujem, aby sme túto diskusiu dali na ten trialóg a podľa výsledku uvidíme, akú pozíciu príjme náš výbor. Ďakujem pekne, bod eh, je tým pádom pokrytý a tým sa rieši aj e, otázka správy pána Bögeho. Budeme pokračovať hlasovaní, bod 18. Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve a sektore rybolovu medzi aj e a komor- komorami. E, pán Alfonsi nie je prítomný hlasovať za a žiada nás, aby sme hlasovali za. Kto je za túto dohodu o rybolove s komorami? Ďakujem vám. Kto je proti? Pani Andrea Sen, zdržal sa. Nikto. Takže dohoda o rybolove s komorami je schválená. Blahoželáme pánovi Alfonsimu aj za jeho neprítomnosti a môžeme teraz prejsť k, k preskúmaniu transferov a začneme s Sidoniou. Tá bola sklamaná e, v prvom e, návrhu pozmeňujúceho rozpočtu a teraz nám dáva na hlasovanie tento návrh. Sidonia. Ten transfer je bardzo istotný, bo dotyčí dužej sumy. Nuž, tento transfer, je, tento transfer je veľmi dôležitý, pretože ide o veľký obnos peňazí. Na poslednom zasadnutí výboru sme diskutovali o skutočnosti, že súvisí e, s či, je to pomoc, pomoc súkromnej spoločnosti a e, zhodli sme sa, že by táto spoločnosť mala dostať e, prostriedky. Zaoberala som sa touto otázkou do detailu a v zásade komisia sa rozhodla apelovať e, na verdikt, e, odvolať sa voči rozhodnutiu e, súdu a v zásade toto je dlhotrvajúci konflikt, Ide o vlastníctvo e, e, počítačového softveru. E, súvisí to s určitými zmenami, ktoré tento software by mal podstúpiť. Momentálne komisia spochybňuje verdikt súdu s odôvodním, že situáciu interpretuje inak a preto sa odvolávajú voči tomuto roz, e, verdiktu, ale komisia musí platiť, pretože v pôvodnom spore e, prehrali a musia teda platiť. E, myslím si, niekto z, prekladateľského, z prekladateľského oddelenia vám môže dať podrobnejšie informácie podľa mňa však tento konflikt medzi spoločnosťou Sistran a komisiou nie je taký zjavný a jasný, pretože spoločnosť nikdy ne, e, pre, neprezentovala písomne pochybnosti. A keď bol e, vypísaný e, tender, pokiaľ ide o, pokiaľ, keď išlo o zmeny softveru, tak tie riešenia boli ponúknuté prineskoro a Európska komisia teda za seba tvrdí, že urobila všetko, čo sa urobiť dalo. E, takže naozaj komisia si nemyslí, že by, sa táto, že by spoločnosť bola oprávnená. Súdny dvor však nezdielal argumentáciu komisie, skôr e, e názory, e, názor, na, skôr e, stanovisko poškodenej spoločnosti, spoločnosti, ktorá tvrdí, že je poškodená. E, veľkosť tej kompenzácie nie je však veľká tak, ako pôvodne očakávané, ale je to naďalej pekná sumička, podľa mňa. A komisia teda musí, e, má stále túto otázku nerozhodnutú, e, odvolanie iba prebieha a ten výsledok sa očakáva e, v budúcnosti. Komisia tvrdí, že súd by s nimi mal e, súhlasiť. Nevieme však ešte celý vývoj. Navrhujem, aby sme hlasovali za transfer prostriedkov. E, ľutujem samozrejme vznik celej situácie, Čo však viem, že obe strany e, majú dôvody domnievať sa, že spôsob, akým e, konali, bol korektný. Teraz však je to na škodu e, neprospech Európskej komisie. A jednu vec, ktorú som diskutovala s komisiou a vlastne ma, ma, ma presvedčili, že zmenili podmienky, ktoré sú v zmluve. Nový, nová zmluva, ktorá je podpísaná s viacerými dodávateľmi. Nemožno to napraviť. Dá sa to retroaktívne meniť, ale tieto nové zmluvy sú iné. Každopádne zodpovedám, e, odporúčam za, e, za to, aby sme hlasovali za, za tento transfer. Každopádne. Pán Portas. E, era só para fazer uma, uma pergunta. Hm, len taká otázka Nepochopil som to celkom. Komisia sa teda podľa všetkého odvolala. A prečo teda treba teraz už platiť? Tomu nerozumiem. Euh, on demande peut-être au président de la Commission de répondre. Môže nám odpovedať komisia? Nech sa páči, Sidonia, vy odpovedte. Sprawdziłam, bo to też było przedmiotem, przedmiotem mojego zainteresowania. Toto ma tiež zaujímalo. E, rozsudok súdneho dvoru vo francúzštine to znie non suspensif, to znamená, že musíte zaplatiť peniaze počas, počas rozhodovania súdu, prípadne peniaze budú vrátené. Nevidím ďalšie otázky. Takže je tu návrh našeho spravodajcu akceptovať tento, tento transfer. Kto je za? Ďakujem. Kto je, je niekto proti? Jeden. Je niekto, niekto sa zdržal, nikto sa nezdržal. Takže prijali sme tento transfer. Ďalšie transfery, ktoré sa týkajú našich, našeho spravodajcu, ide o hlas, e, hlas, budú hlasované 15. marca, čiže dnes. Dnes o tom nemusíme hovoriť, takže prejdeme k ďalším transferom, ktoré sa týkajú teraz Helgy. Už sme hovorili o transfere pre vonkajšiu službu, službu vonkajších činností. Takže tie ďalšie transfery, Helga, nech sa páči. Ďakujem, Alan. Začnem e, účtovným dvorom. Generálny tajomník e, dvoru auditorov vykonal revíziu, rozsiahol revíziu bezpečnostných služieb e, a, a je s tým spojených rizík a je tu, roz, je tu zistené, že najefektívnejší spôsob, akým možno dosiahnuť bezpečnostné ciele, je zabezpečiť tieto ciely vnútro e, domácimi zdrojmi, teda vlastnými zdrojmi, čiže zmluva so servisným poskytovateľom a najíma sa množstvo e, nájomných pracovníkov, Očakáva sa, že toto opatrenie bude viesť e, k zvýšeným úsporám vo výške 100 tisíc eur ročne. Bezpečnostné služby momentálne dostávajú e, prostriedky rozpočtovej položky 2026 z marca 2011. Podstatná časť týchto nákladov bude spadať pod položku 1400 ďalší zamestnanci, predovšetkým položka 1406 kontraktní pracovníci. Preto je dôležité e, pre, previesť tieto prostriedky 320 tisíc eur z položky 2026 do položky 1400. Odporúčam teda, aby sme podporili tento transfer. Ďakujeme, nikto sa neujíma slova, kto je za. Ďakujem, je nikto proti. A jeden z vás. Zdržal sa niekto? Takže transfer je prijatý. Ďalší transfer. Ďalším je, je e, plán e, pre e, ombudsmana, plán pracovných miest. 85 e, postov sa má zmeniť na trvalých. Tým pádom sa vyhneme na takýchto vysoko E, vysoko, na tejto veľmi zložitej konkurenčnej oblasti e, výky, výkyvom. Je veľmi zložité, ukázala minulosť e, ľudí s takýmto profilom zachovať si na temporárnych dočasných miestach. Hovorila som s príslušnými pracovníkmi, transfer je podľa mňa opodstatnený a odporúčam ho teda a hlasovanie v jeho prospech. E, takže je to len zmena kategórie, nie navýšenie prostriedkov. Kto je za tento transfer? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Prijímame ho. Helga, ďalej. Ďalším e, transferom e, a žiadosťou o transfer to je 30 postov parlamentu C1, ktoré sa rozpúšťajú z rezervy. Ide o to, ide o pre, uvoľnenie 714 1026 eur v hlave 1, kde hovoríme o osobách, ktoré pracujú s inštitúciami, z kapitoly 100, kde sú predbežné vymedzené prostriedky, čiže ide o tých 714 tisíc eur, ktoré administratíva parlamentu si zažiadala počas rozpočtového procesu minulého roku. Parlament si tu žiada viac informácií o využití týchto pozícií. Potrebné informácie nám boli poskytnuté, ale len veľmi nedávno. A preto by som e, povedala, že potrebujeme viac času, pretože tieto informácie sme dostali len veľmi nedávno. Bolo by to teda dobré odročiť a rozhodnúť neskôr moje odporúčanie. Pani spravodajkyňa, e, som vám k dispozícii. Ak nemáte dostatok inf- e, informácií, Takže ak nemáte dosť informácií, tak odložíme hlasovanie. Stále sme ešte v tom limite. Takže teraz nám zostáva C3. Áno, Helga. Je to um, príspevok pre asistentov. Uh, Chceme požiadať o uvoľnenie 13 miliónov 200 tisíc viazaných rozpočtových prostriedkov spojených s bodom 4220 parlamentárni asistenti. Kapitola 100, e, také dočasné e, viazané rozpočtové prostriedky po e, žiadosti o informácie, ktorá sa týka práve tohto príspevku pre asistentov. Ide o 1500 eur na jedne, jednu osobu na mesiac, takže preto by som chcela povedať následovné. Nie je to poprvýkrát, kedy hovoríme o tejto komplikovanej téme. Viete, že pokiaľ ide o tú, tú, ten prvý e, transfer, e, ja som tam argumentovala kvôli kompetenciám a nárastu pracovnej záťaže. A teraz by som chcela povedať, že ako viete, vždy som váhala, nebola som za tú druhú tranžu. Teraz máme čísla, o tom, že iba 70 nových postov asistentov um, bolo teda vytvorených a preto um, nemôžeme veľmi váhať, či je to potrebné. A teraz sa vraciam k diskusii, ktorú sme mali k, k Domu európskej histórie, aby som bola veľmi úprimná. Myslím si, že ak sú také dobré dôvody, aby sme boli za uh, koncept Domu európskej histórie a na druhej strane musíme dokázať, že sme pripravení e, urobiť úspory. Z môjho pohľadu, a je to veľmi osobný pohľad, ale väčšina mojej skupiny s tým súhlasí, by tu mohla byť kombinácia úspor tu, aby sme dali jasne najavo, že máme jasné priority k Domu európskej histórie. Alebo musíme nájsť iné úspory, a tento je aj môj politický záujem a týka sa to budúcich histórií, budúcich diskusí koncom marca, keď hovoríme o konsolidácii rozpočtu a berieme do úvahy list Levandovského. Je potrebná veľmi dobrá rovnováha v rozpočte a preto možno to nie je najlepší čas, aby sme to robili teraz, ale kombinácia s diskusiou o takom všeobecnom obraze by bola lepšia. Takže ja by som odporúčala, aby sme to odložili a potom neskôr sa k tomu vrátili. Ďakujem vám. Mal som viacero žiadosti o slovo. Chápem, že Helga navrhuje odloženie diskusie, rozhodnutia, odloženie rozhodnutia. Takže mohli by sme aj diskusiu odložiť nie. Dobre. Takže musím dať slovo tým, ktorí o to požiadali. Goran. Know, Áno, ešte viete, že toto je kontroverzná otázka. Pán Alvaro eh, vo svojich vysvetleniach hlasovania, v predchádzom hlasovaní presne na toto poukázal. Príspevok na asistentov sa môže využiť nielen na zamestnanie nových asistentov v Bruseli, dá sa to použiť aj na iné veci, napríklad zlepšenie pracovných podmienok pre asistentov, napríklad aj mimo Bruselu. Takže prepojenie diskusie o príspevkoch na asistentov a diskusie o nových budovách. Moja skupina je za to navýšenie 1500 eur nie sme si úplne zajedno, ale pokiaľ ide o ten transfer, musíme sa rozhodnúť jasne. Toto žiadnym spôsobom nepredbieha naše rozhodnutie o novej budove. Takže my stále ešte máme vyhradené právo rozhodnúť sa o tej druhej otázke. Takže moja skupina je, o uvoľnení, je za uvoľnenie tohto transferu. Takže je za hlasovanie teraz. V poriadku. Pán Portáš. No, ja tiež súhlasím s tým, aby sa to posunulo na neskôr. Môžeme posunúť nielen hlasovanie, ale celú diskusiu, pretože to nie je poprvýkrát, čo by sa toto udialo. Celá táto diskusia o prostriedkoch na asistentov poslancov. Moc sa začiatku to ide trochu cestne Máme tu už 1500 eur. Budúci rok to má byť iná suma. Vôbec sa neblížime k dosiahnutiu tých cieľov, ktoré sme si stanovili. Za tých 1500 eur žiadneho odborníka nenajmete. Nechápem však jednu vec. A to, že väčšina kolegov obhajuje mm, úspory a to v celom rozpočte v mene úspor je treba škrtať nielen v európskom, ale aj v národnom parlamente, rozpočte, ale keď ide o ich vlastné prostriedky, prostriedky, ktoré idú priamo im, tak sú zrazu iného názoru. A toto ja nechápem. A chcel som to takto aj jasne povedať. Eh, Neviem, či existuje takýto ekvivalent v iných jazykoch, ale vo Francúzsku u katolíkov sa hovorí, že charita začína u seba samého, ak je teda dobre myslená. No v portugalčine máme tiež niečo podobné, A tam sa hovorí, že je potrebné od začiatku začať poriadne, inak cieľ nedosiahneme. Eh, pán Fernández. Ďakujem, pán predseda. Ide o to, že tieto prostriedky, e, o ktorých hovoríme, vôbec nemajú nič so žiadnym ani začiatkom, ani so žiadnym plánovaným cieľom. Ide o prostriedky pre našich asistentov. A iba keď nebudeme zabúdať na to, že toto je, že toto je záväzok, ktorý sme už prijali. Tisíc 1500 eur, to je prvá časť potom druhá časť 1500 eur a nemôžeme skrátka iba polovicu toho záväzku naplniť. 1500 eur na 2012. K tomu máme informácie, ktoré sú jasné. Takže to nie je sporné, toto je debata, ktorú sme už realizovali viackrát. A podľa mňa môžeme hlasovať aj teraz, veď to nie je žiadna novinka. To sú záväzky, ktoré sme už prijali. Dobre, takže dáme to na hlasovanie a teraz má slovo pán Haglund. Áno, pán predseda, len veľmi stručne naša skupina je z, proti tomuto druhému transferu a podporíme spravodajcu. Myslím, že pán Portáž hovorí k tomuto veľmi rozumne. Ďakujem pekne. Pani Gresle. Len som upozorniť na to, že v prípade tohto výdavku máme možnosť nevydať ho naozaj. Um, ehm, nemusíme tie prostriedky predsa využiť, ale sú tu kolegovia, ktorí potrebujú tieto prostriedky a mm, skrátka musíme im umožniť pracovať tak, uh, aby to bolo čo najlepšie. Moji ľudia za to iste stoja a podľa mňa uh, e, skrátka je to pokritectvo niektoré veci Eh, populisticky eh, proklamovať a potom na určitých miestach povedať, že, že nie, tu nie ja, mám svoju prácu, beriem ju veľmi vážne tu v parlamente a nemôžem ju robiť dobre, keď nebudem mať viac personálu. Každá jedna správa, ja ju píšem sama buď po anglicky alebo po francúzsky. Takže naozaj chcem poukázať na to, že tí, ktorí tieto prostriedky nepotrebujú, tak ich nemusia využiť. A to, čo on ušetrí, to potom využije administratíva parlamentu sama pre seba v Luxemburgu na budovu. To všetko sa popresúva, takže prosím vás, nežime v ilúzii, že to potom pôjde naspäť do členských štátov. Keby to tak bolo, nech sa páči, môžeme diskutovať, ale nie je to tak. Pravda je taká, ako som teraz povedala. Komisia, rada, ak necháme tam prebiehať veci, ktoré by sme si sami nikdy nedovolili, Áno, rozpočet, jeho kontrola. Ale kde ste, keď ide o sporenie, keď ide o, o urobenie poriadku v prípade zahraničnej služby? To sú veci, ktoré nás naozaj stoja veľa peňazí. Potom e, politika zamestnávania inštitúcií, tam sa naozaj vyhadzujú peniaze e, naozaj ľahko vážne. Na 40 rokov e, sa takto inštitúcie viažu. viažu. Takže to sú naozaj tie prostriedky, ale tu nám nejako opresávať možnosti fungovať, možnosti pracovať, to nepovažujem za správne. Prepačte, že som hovoril trošku dlhšie. Merci. Bon, les, les positions sont claires. Takže stanoviska sú jasné, nezačínajme diskusiu znovu a teraz má slovo posledný rečník, pán Gajer. Also inhaltlich ist, um... Obsahovo odznelo všetko, čo hovorí v prospech prijatia tej, tejto veci. Chcem však ešte poukázať na dve veci. Poprvé, jedno z prvých hlasovaní v tomto výbore bolo o, o e, kúpe tref jednotky. Ale ak si dobre pamätám, práve tento nákup bol opodstatnený tretím asistentom Bruseli. Ale otázka znie, v koľkých budovách by mali teda teraz ešte sedieť asistenti? A druhá vec, v tomto výbore som sedel vždy, alebo počul vždy, že sa dá aj prenajímať. A tretí bod, ak sa teraz vytvára e, nový tým medzi tretím asistentom a Domom európskej e, histórie, tak, tak som za koncentráciu jadrových kompetencií a tu je naša hlavná koncepcia je robiť zákony, nie otvárať muzeá. A preto vás chcem poprosiť, buďte trošku úprimnejší a trošku sebavedomejší. Pretože čo my tu robíme, je zastupovanie 500 miliónov ľudí v legislatíve proti 27 krajinám s ich aparátmi, e, proti tisíckam zamestnancov komisie. A keď mi tu niekto povie, že z 1500, ktoré sa majú uvoľniť do tretieho e, asistenta má postaviť. Poukaz je celkom jasný od pána Ferma, dajú sa robiť e, e, iné veci, dajú sa zamestnať poskytovateľia služie, služie, neakademické pracovné síly, to všetko je možné, to nám uľahčuje prácu a som za to týmto ľuďom povedať, ak chcete, aby v tomto dome bola robená dobrá legislatíva, tak sa to určite neudieje takým spôsobom, že budeme si orezávať, okresávať naše vlastné možnosti. Dobre, takže aby som to uzavrel, veľká väčšina chce hlasovať za. A teda nie sú za to, čo navrhuje spravodajca. Nie všetci súhlasia, že budú hlasovať rovnako. A dávam na hlasovanie tento transfer, teda toto uvoľnenie rozpočtových prostriedkov. Kto je za? Proti. Zdržal sa? Nikto? Dobre, takže hlasovanie bolo jasné. Mali sme e, aj vysvetlenia hlasovania, takže takto sme rozhodli. Iba, máme iba niekoľko minút a máme ešte pár bodov. Obraciam sa na Moniku. Monika, potrebujete teraz hovoriť o týchto bodoch, alebo môžeme o tom hovoriť na budúce? Bod 20. Sofia, chcete o tom povedať, e, porozprávať teraz, alebo to môžeme odložiť na budúce stretnutie? Môžeme to odložiť. Dobre. Nie, nemôžeme. Takže len dvomi vetami. 15, aber es geht auch innerhalb von 2 Minuten. Dá sa to povedať aj za dve minúty pretože ten materiál už poznáme, poznáme ho z minulého roku. Ide o informačnú kanceláriu v Sofii. Ide to do tej miery veľmi rýchlo, že treba povedať, že tam sme v hrozných budovách, nikto sa tam nemôže dostať. A z toho dôvodu sa kúpi nová budova a budeme profitovať z toho, že e, trh nehnuteľnosti v, Bulharsku veľmi kles, klesol na cenách kvôli kríze, takže tie pôvodné náklady 13 miliónov sú len 9 miliónov celkovo vrátane vybavenia. E, budeme tam množstvo parkovacích miest, rozlohy, 60 nákladov uhradí komisia a chcem poprosiť o súhlas, pretože tieto prostriedky musia byť im preinvestované do konca marca, vydané. To je všetko. Náš spravodajca navrhuje, aby sme s tým súhlasili, nikto nie je proti, takže budeme sa riadiť podľa spravodajcov. Teraz máme ešte dve témy. Najskôr Barbara, ktorú tu vítam, ktorej dáme 5 minút, aby nám predstavila bod 7 a 8, mobilizácia fondu prispôsobenia sa globalizácii pre Českú republiku a Polsko. A potom skončíme pánom, s pánom Ríkem. Barbara. Ďakujem, pán predseda. Rada by som vám prezentovala uvoľnenie prostredkov z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii na rok 2011. Sú to dva štáty, o ktoré ide Česká republika a Polsko. Ide hlavne o ľudí, ktorí boli prepustení z podniku Unilever v Polsku. Je to oblasť podkarpatskie a výrobu strojov. Pokiaľ ide o českú požiadavku, už tam chcú od nás podporu pre 630 pracovníkov, ktorí pracovali v drobnom maloobchode v, v stredočeskom kraji. Sú 323 tisíc eur. V Polsku naopak tam došlo k výpovedi 590 pracovníkov, ktorí pochádzajú z troch stavebných podnikov, ktoré vytvárajú, vyrábajú stavebné stroje, žiadajú 453 tisíc eur. Ako som už povedala, na základe odporúčania tohoto výboru Európska komisia vyhlásila, že 50 miliónov eur bude patriť do rozpočtu a to bude pridelené na túto položku. Či je to teda znak dôvery, ktorú komisia vkladá do tohoto fondu v týchto dňoch? Konkrétne včera bola tu v parlamente schôdzka a my všetci sa snažíme podporiť budúcnosť a význam tohoto fondu do budúcich rokov. Možno v budúcnosti bude možné zorganizovať diskusiu i v rámci tohoto výboru, pretože ja by som rada upútala pozornosť vašeho výboru k tomuto fondu. Ďakujem. Áno, to bolo dokonalé, takže keď budeme mať viacej času, môžeme mať podrobnejšiu diskusiu o to viac, e, že celkom iste zo strany Rády ministrov aby sa implementoval tento fond prispôsobenia sa globalizácii a teda naliehavé potreby, budeme mať e, rovnaké e, problémy ako tie, ktoré sme mali v súvislosti s Fondom Solidarity. E, Zabudla som ešte povedať, že hlasovanie v rozpočtovom výboru bude 16. marca, zatiaľ čo do plenárnej schôdze by sa rozhodnutie malo prijať na začiatku apríla. Neviem, dokedy je lehota podávania pozmeňujúcich návrhov. Asi tu nebudem, ale ako niekto niečo predloží. Dátum predkladania pozmeňujúcich návrhov je 4. marca, teda zajtra o 10. Takže nebude ich veľa. Ďakujem. Barbare. A môžeme prejsť na posledný bod. To je podpora navýšenia a rozvoja námornej integrovanej politiky Dominik Rike, ktorý je s starostom Valencien. Ďakujem, pán predseda, budem stručný. Ide teda o prípravné a pilotné projekty, ktoré by sa mali skončiť v roku 2010, aby politika mala stabilný finančný rámec na roky 2011 až 2013. Je to finančný balík v 50 miliónoch eur mm, posilniť cieľ programu a je tu myšlienka, že tieto ciele musia byť podopreté eh, nariadeniami, ktoré sa týkajú výdavkov, aby sa mohli implementovať Ďakujem pani Grelie, ktorá mm, upravila text. Spolupracovali sme s ňou dobre a navrhujem akceptovať tieto pozmenujúce návrhy a máme kompromisný pozmenujúci návrh 4, 10 a 11. Myslím, že musím upresniť v súvislosti s týmto textom, aké sú dva rozpočtové riadky, ktoré sú pôvodom týchto prostriedkov a mal tu byť dopad, hodnotenie dopadu tohto programu na ostatné politiky, aby sa kontrolovali rozpočtové prostriedky a princípy financovania tejto novej politiky, ktorú navrhujeme podporiť. Pripomínam, že e, výbor sa vysloví k aspektu rozpočtu a politik, výbor pre dopravu sa tiež vyjadri k tejto politike. Takže toľko. Ďakujem. A keďže ste podpredsedom výboru pre dopravu, ste o to vhodnejší, aby ste o tomto, na tomto pracovali. Budeme e, hlasovať 16, 15. a 16. marca. Pani Grelie chce vyjadriť svoju radosť Áno, to málo kedy môžem urobiť tu, ale áno, spolupracovali sme dobre s pánom Rikem. Pracovali sme naozaj dobre a myslím, že text je vyvážený a odzrkadľuje to, že táto politika by mala mať primeraný rozpočet, pretože uh, otázky e, námornej bezpečnosti sú skutočnými aspektami e, ekonomického rozvoja, na ktorý nám veľmi záleží. Ďakujem. Ja som bol tiež starostom jedného pobrežného mesta, takže viem si predstaviť, e, aké sú tieto problémy a podporujem teda kroky nášho spravodajca. Tak, takže dobré, žiadne e, pripomienky, budeme hlasovať na našej budúcej schôdze. Ďakujem, milí kolegovia, mali sme veľmi nabitý program, podarilo sa nám skončiť e, s 10-minútovým predstihom a stretneme sa na budúci týždeň v Štrásburgu v plenárke a naše budúce stretnutie e, rozpočtového výboru je 15. marca. Končím schôdu.